Good afternoon, colleagues. Príjemné popoludne, kolegovia. Ak nie sú žiadne námietky k programu, budeme program považovať za schválený. Máme niekoľko oznámení najskôr. Čo sa týka jazykového pokrytia, nemáme tlmočenie v chorváčine a Jírskej galčine. A ďalej, čo sa týka e, odobrenia odporúčanie koordinátora najskôr k vymenovaniu spravodajcov k stanoviskám Sylvie Guillaume z SAD bola vymenovaná za spravodajkyňu k stanovisku k sa iniciatívy um, hodnotiace tabulky EÚ. Chcem sa či výbor odobruje takéto odporúčanie. Áno. Pán Jurek, máte procedurálnu poznámku? Ďakujem, pani Ďakujem,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 Uh, Ďakujeme pekne, pán Jurek. To je k bodu 4, k oznámeniam, čo sa týka elektronického hlasovania. Vy ste sa už k tomu vyjadrili, takže to je oznámené. Toto hlasovanie je teda eh, prebehne na požiadanie koordinátorov. Je to rozhodnutie koordinátorov. Máme teda povolenie potom posunúť to do pléna. Ide o technické hlasovanie, aby sme to mohli posunúť do pléna takýto je postup, ktorý sa musí dodržať. Nie k tomu rozpráva, vzhľadom na povahu tohto bodu, preto to ostane na programe a budeme o tom hlasovať bez rozpravy, aby sa to mohlo posunúť do pléna. Dobre? Prebehne to elektronicky, toto hlasovanie. Boli ste o tom informovaní včas, tak ako aj ostatné politické skupiny, aj koordinátori. Plná rozpráva prebehne v pléne. Ďakujeme, že na to upozorňujete. Dúfam, že sme si to vyjasnili. Takže vrátim sa k tomu, čo som oznamoval. Elektronické hlasovanie, ktoré ste spomenuli. Toto hlasovanie prebehne o 17. hodine. Pôjde elektronické hlasovanie a potom prebehne spoločné stretnutie výboru Libe Ekon o 19.45 ešte k delegovaným a vykonávacím aktom spoločné stretnutie výboru Libe Econ, ktoré začne o 18.30 do 20. hodiny. Bude zahrňať stretnutie s zástupcami príslušných krajín a zástupcov komisie. Ide o delegované nariadenie z 30. novembra 2017 a nadvieže sa na rozhodnutie komisie z minulého roka. Toľko teda k oznamom. A teraz môžeme prejsť k bodu 3 na našom programe. E, s veľkým potešením e, privítam teraz pána Kinga, e, pána komisára, ktorý prišiel medzi nás. Pán komisár King a komisár Abramopoulos 2. júna predložili svoj plán vytvoriť skupinu na vysokej úrovni k radikalizácii. Ako si si spomínate, táto iniciatíva bola v súlade s závermi komisie a podrobného hodnotenia o bezpečnostných otázkach, ktoré komisár prezentoval vo výbore Libe 7. septembra a potom sa vlastne dodržali odporúčania Francúzska a Nemecka na vytvorenie Európskeho centra pre prevenciu a deradikalizáciu, tak ako to bolo prejednávané na zasadnutí Rady pre vnútro a spravodlivosť 27. marca minulého roka. O, onedlho na to komisia vytvorila túto pracovnú skupinu na vysokej úrovni, ktorá zahrňa zastupcov členských štátov, komisie, taktiež e, rôznych ďalších inštitúcií, agentúr, e, siete na boj proti radikalizácii, ako aj Centra excelajnosti ESVČ a koordinátora na boj proti terorizmu. Výbor Libe je tiež zastúpený na úrovni sekretariátu po troch mesiacoch e, e, môžeme predbežne vyhodnotiť činnosť e, tejto pracovnej skupiny a v tejto súvislosti môžeme privítať pána komisára medzi nami. Chcel by som zdôrazniť význam tejto politickej oblasti pre Európsky parlament. Parlament už je súčasťou tohto procesu Vyjadroval sa k tomu v pléne, v rozprávach a taktiež v návrhoch legislatívnej práci. Tiež je potrebné ďalej prehlbovať spoluprácu medzi všetkými aktérmi tejto oblasti. A teraz veľkým potešením dávam slovo komisárovi, aby nám predniesol svoje úvodné vystúpenie. Nech sa páči, pán komisár. Uh, Ďakujem, pán predseda. Vážení poslanci, príjemné popoludnie. Ďakujem za to, že nám dávate možnosť diskutovať s vami na túto tému boja proti radikalizácii, najmä na úrovni pracovnej skupiny na vysokej úrovni, e, pričom pozadie vytvorenie tejto skupiny ste práve pripúšili pán predseda. Myslím si, že spoločne sa nám podarilo dosiahnuť významný pokrok v boji proti terorizmu v posledných mesiacoch a rokoch. Tiež sme urobili kroky v zl- snahe zlepšiť e, poskytovanie informácií, aby sa zmenšil priestor, v ktorom môžu teroristi nám škodiť. Zrejme viete, že významnou kľúčovou súčasťou našej práce v tejto oblasti je zamerať sa na skutočné príčiny tohto problému a síce čo spôsobuje, že niekto, niekto, kto sa spravidla narodil, ktorý vyrastol tu v Európe, že sa rozhodne uberať e, sa extrémistickou násilnou cestou. Máme mnoho iniciatív v tejto oblasti, ktoré sa budú postupne rozpracúvať, e, taktiež e, osvetová sieť na boj proti radikalizácii. Myslím, že tu sú vynikajúce náklady. Taktiež sa podporuje výmena skúseností medzi odborníkmi z praxe aj medzi učiteľmi. Musíme sa snažiť na týchto skúsenostiach stavať. Tiež však musíme zaujať inkluzívnejší prístup, musíme do tohto procesu zapojiť aj ostatných vrátane, e, taktiež legislatívne orgány, ako aj výskumníkov, ako pán predseda pripomenul, niektorí navrhli vytvorenie nových štruktúr na koordináciu tohto úsilia, ako napríklad Európske centrum na boj proti radikalizácii. A v tomto kontexte sme vytvorili túto expertnú skupinu na vysokej úrovni na boj proti radikalizácii v minulom roku. A táto skupina predložila predbežnú správu činnosti v decembri. Získala si veľkú podporu rady, obsahuje ambiciózne odporúčania a tiež popisuje E, ďalší vývoj procesu po pokrokovej správe o Bezpečnostnej únii v januári, ktorú sme prijali minulý týždeň, by som chcel privítať túto možnosť aktualizovať e, vaše informácie o hlavných odporúčaniach, ktoré sú obsahnuté v tejto predbežnej správe pracovnej skupiny. Niektoré e, naše úvodné reakcie na túto správu vám približím a tiež veľmi rád privítam vaše E, názory a podnetné poznámky k tejto téme. Spoločná téma sa týka toho, že je potrebné rozvíjať e, schopnosti na úrovni celej EÚ, aby sme pomáhali členským štátom v procese boja proti radikalizácii, aby sa e, vykonávali podrobnejšie analýzy, výskumy, taktiež aby sa budovali kapacity a tiež aby sme sa zamerali aj na aktérov mimo EÚ taktiež je dôležité prehlbovať koordináciu medzi jednotlivými iniciatívami a aktérmi, ktorí pôsobia v tejto oblasti, aby sme tiež zlepšovali výskum a analýzu a tiež aby sme ďalej rozvíjali e, naše politické oblasti, ktoré vychádzajú z skutočných dôkazov e, v správe. Zaznievajú niektoré hlavné oblasti, na ktoré sa musíme zamerať, predovšetkým väzenia Väznice sú totiž často eh, veľmi úrodnou pôdou na radikalizáciu eh, z dôvodu toho, že ide o uzavreté eh, väzenské prostredie a tam je, je riziko indoktrinácie a tiež niekedy aj priamo náboru k terorizmu. Odporúčanie obsahuje zlepšenú výmenu informácií medzi odborníkmi z praxe v boji proti radikalizácii vo väzeniach a tiež v oblasti výskumu o rehabilitácii a tiež reintegrácii v jednotlivých režimoch, ktoré existujú v našich členských štátoch. A tiež, že je potrebné podporovať výmenu osvedčených postupov v školení odborníkov a tiež ako e, zaznamenáte e, už včas e, náznaky radikalizácie. Komisia sa bude držať týchto odporúčaní aj na úrovni siete ktorá existuje e, tiež v spolupráci s predsedníctvom Bulharska, ako aj s ostatnými orgánmi vrátane konfederácie európskych e, zástupcov jednotlivcov prepustených na podmienku. Taktiež e, podporujeme spoluprácu so sudcami, prokurátormi a taktiež ďalšími orgánmi, aby sme podporovali výmenu osvedčených postupov v oblasti radikalizácie vo väzniciach a tiež chceme, aby sa rozpracovali projekty na úrovni EÚ a to vrátanie finančnej pomoci. Tiež chceme poskytovať granty v tejto oblasti na základe programu spravodlivosti pre európsku formu vzdelávania v oblasti súdnictva. E, osvetová sieť na boj proti radikalizácii tiež organizuje rôzne podujatia s odborníkmi z praxe Snaha snahe tiež e, vymieňať si osvedčené postupy, navzájom sa od seba učiť. E, tu prebieha spolupráca s organizáciami vrátane OBSE, európskej súdnej siete a tak ďalej. Tento súbor podujatí by nám mal pomôcť aktualizovať opatrenia zamerané na prístup k násilným zločincom a pritom sa musíme zamerať aj na um, jednotlivcov vo väzniciach a aj tých, ktorí sú prepustení na podmienku a tiež sa musíme zamerať e, na náboženských vodcov vo väzniciach. Snažíme sa tiež skúmať e, možnosti vytvorenia dobrovoľného programu vzájomného hodnotenia, pričom cieľom by bolo dať možnosť odborníkom členských štátov vyhodnotiť, ako jednotlivé krajiny ktoré sa chcú zúčastniť, eh, sa vysporadúvajú s týmito výzvami v oblasti radikalizácie vo väzniciach. Správa sa tiež zameriava na otázku pomoci deťom, ktoré vyrastajú v radikalizovanom prostredí, taktiež eh, v konfliktných zónach. Eh, to je téma, ktorá by bola veľkú pozornosť členským štátom v členských štátoch a tiež ako sa postaviť k zraniteľným deťom, k deťom, ktoré potrebujú osobitnú ochranu a pozornosť. My sme diskutovali aj tu s vami o viac ako 5000 zahraničných teroristických bojovníkov, ktorí odišli z Európy, niektorí sa už aj vrátili, ale tiež je značný počet detí, ktoré buď vycestovali do týchto krajín, alebo sa narodili v Iraku a Syrii, a ktoré zažili skutočnú traumu, boli svetkami trestov popráv, niekedy dokonca e, same boli nútené vykonávať násilné činy. Tým, že pom- budeme pomáhať týmto deťom, ktoré sa vracajú, nájdeme spôsob, akým sa vyrovnať s týmto zložitým problémom, ktorý nesmieme podceniť. Podľa tejto správy chceme vykonať potrebnú komparatívnu analýzu existujúcich prístupov v jednotlivých členských štátoch. Chceme vyhodnocovať riziko a tiež eh, ako sa zamerať na konkrétne potreby týchto detí. Predbežná správa tiež zdôrazňuje význam spoločnej spolupráce na úrovni jednotlivých oddelení v oblasti ochrany oprav dieťaťa, spravodlivosti, eh, ochrany mládeže, eh, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a tak ďalej. Chceme diskutovať členskými štátmi o tom, ako čo najefektívnejšie podporovať takúto spoluprácu. Teda spolu s sieťou na boj proti radikalizácii sa chystáme zorganizovať podujatie na jar tohto roka, ktoré sa bude zamerať na deti, ktoré sa vracajú z týchto konfliktných zón. Viem, že tu v Európskom parlamente pristupujete k tejto téme s veľkou vážnosťou. Tento týždeň sa teším, že sa zúčastním seminára ktorý bude venovaný práve deťom, ktoré sa vracajú z džihadistických e, zločinných e, regiónov. Tiež sa správe e, volá potom, aby sa vytvorili organizované štruktúry v boji proti radikalizácii. Ja uznávam, že sa musíme snažiť hľadať spôsoby, ako posilniť, zjednodušiť spoluprácu medzi vládami členských štátov a odborníkmi z praxe, ktorí vykonávajú e, vlastne priamo v teréne kroky, ktoré sa prijímajú na úrovni tejto siete. Tiež chceme podporovať e, výmenu súčinných postupov a zlepšovať zručnosti. E, v priebehu tohto roka sa táto skupina chce podrobne zamerať na to, ako sa dopracovať k plneniu týchto cieľov. Tiež skupina bude e, pracovať na ďalších prioritách, ako napríklad ideológia, polarizácia, externá dimenzia radikalizácie, ďalej komunikácia a online propaganda, ďalej čo môžeme dosiahnuť e, prostredstvom e, spoločenskej inklúzie, vzdelávania, aby sme bojovali proti radikalizácii. 9. februára sa chystáme zorganizovať stretnutie s členskými štátmi, aby sme prejednali ďalší proces v tejto oblasti a tiež, aby sme si stanovili pracovný program e, do konca roka. Ešte jedna poznámka. E, správa zdôrazňuje, že je dôležité pokračovať v tomto procese, aby sme bojovali proti teroristickej propagande. Ako vieme aj z našich iných stretnutí, e, internetové fórum EU je pre nás rámec, ktorý umožní spoluprácu s firmami, platformami a členskými štátmi, aby sa znižovali možnosti prístupu k takýmto obsahom, ale tiež aby sme dokázali šíriť efektívne, alternatívne tézy. Pracovná skupina tohto fóra e, zasadla po tretíkrát v decembri e, bilancovali doterajší proces, e, aby hodnotili už pozitívne kroky, ale ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Na tomto stretnutí v decembri sme vyzvali internetové firmy, aby urýchlili svoje kroky z hľadiska stiahovania nebezpečného obsahu z internetu, aby sa snažili lepšie spolupracovať s e, orgánmi činnými v trestnom konaní a s Europolom, aby e, sa posúvali informácie medzi veľkými a menšími platformami, aby aj malé platformy sa zapájali do toho procesu a tiež, aby sa e, zabraňovala tomu, aby sa tento stiahnutý obsah, obsah objavoval niekde inde a tiež, aby sa spustili automatizované formy detektovania. Tiež je potrebné harmonizovať ukazovatele, aby sme dokázali lepšie vyhodnotovať pokrok v týchto jednotlivých oblastiach a cieľoch. Napríklad využívanie automatizovaného odhaľovania ako databázy môžu zabrániť tomu, aby sa veci objavovali opäť, opätovne na internete potom, čo sú stiahnuté a tiež ako Um, obsiahnuť aj malé a stredné platformy. Uh, v decembri sme diskutovali o všetkých týchto témach, boli to veľmi užitočné diskusie. V súčasnosti vyhodnocujeme uh, vzhľadom na priebeh týchto diskusií, aké ďalšie kroky by sme mali prijať, aby sme zaistili dosiahnutý pokrok. Uh, ďalej, čo sa týka nášho úsilia na internete, To sa nevedujeme len znižovaniu teroristickej propagandy, ale aj chceme poskytovať alternatívne, pozitívnejšie vyhlásenia. Občianská spoločnosť mimo vládky sú v najlepšej pozícii toto dosiahnuť, aby sa zabránilo zraniteľným osobám, aby sa dostavili do rúk extrémistov predtým, než bude príliš neskoro. V decembri 2016 sme ohlásili spustenie programu v podpore s hodnotou 10 miliónov eur. Minulý rok sieť podporila tiež ďalších aktérov Facebook, Google, Twitter a z ich podporou sa podarilo zoskupiť mnoho mimovládok, viac ako 200 a snažili sa identifikovať, e, ktoré zručnosti sú nevyhnuté na to, aby sme mohli šíriť tieto alternatívne tézy. Teraz sme pustili výberové konanie v hodnote viac ako 6 miliónov eur. Pred niekoľkými týždňami sa to už uzavrelo. Verím teda, že zaznamenáme nový cyklus takéhoto vyvracenia negatívnych test na internete. Budeme naďalej pokračovať v procese výmeny osvedčených postupov. V niektorých prípadoch je potrebné uznať, že tento proces je rovnako zložitý ako boj proti teroristickej propagande na internete, pretože je možné vyhodnotiť, koľko obsahu sa stiahlo a ako rýchlo, ale je zložitejšie vyhodnotiť mieru šírenia takýchto, eh, tak povediať, vyvracacích eh, téz a tvrdení. Naďalej však budeme v tomto procese pokračovať. Musí to byť však pozitívne zameraná forma mm, téz. je veľmi pozitívne, že sa viacerí aktéry do tejto spolupráce zapájajú s veľkým nasadením. Celkovo teda môžem privídať túto vysokú ambicioznú správu o činnosti. E, som veľmi rád, že správa vyzdvihuje existenciu existujúcich iniciatív a teraz sa navrhuje, aby sa stavala na ich základe. Taktiež skupina zdôrazňuje, aká dôležitá je spolupráca a tiež sa uznáva v správe, že Európska únia dokáže a mala by na svojej úrovni podporovať úsilie členských štátov, orgánov členských štátoch a tiež odborníkov z praxe tak ako aj v mnohých iných oblastiach eh, v sektore bezpečnosti, vďaka spolupráci môžeme dosiahnuť významný pokrok. Toľko teda z mojej strany aktuálne informácie a teším sa na diskusiu výmenu názorov. Ďakujeme, pán komisár. A začneme s otázkami k vašej prezentácii. Ako prvá bude hovoriť Roberta Mecela. Ďakujem, pán predseda, ďakujem komisár King za to, že ste prišli opäť do nášho výboru. Súhlasím s tým, že členské štáty a EÚ urobili spoluprácu, čo sa týka bezpečnosti našich občanov. Taktiež ma súhlasí dôležitú legislatívnu a začal sa to vyplácať. No a mali sme pár útokov v Európe za posledných pár rokov a museli sme zaručiť, že to nepovedie k intolerancii a k nenávisti v našej spoločnosti lebo toto by nahrávalo teroristom a tým pádom by sa spoločnosť v Európe stala živnou pôdou pre nových teroristov. Vieme, že sú teroristi, ktorí majú európske občanstvo, žili tu, vyrastli u nás a zradikalizovali sa. Takže podporujeme radikálnejší prístup k boju proti radikalizácii. Je treba bojovať taktiež proti um, tým, ktorí kážu nenávisť aj na internete. Musíme bojovať proti tzv. zahraničným bojovníkom a taktiež predísť tomu, aby ľudia podliehali ľahko radikalizácii. To, čo sa týka radikalizácii online, súhlasím s tým, že je treba bojovať aj na internete proti takýmto praktikám. Je treba identifikovať a vymazať takéto webové stránky, ktoré šíria extremistickú nenávisť a prispievajú k radikalizácii. Preto všetky mladí ľudia sú veľmi zraniteľní. Taktiež sa týka boja proti teroristickej retorike online. Tak nejde tu len o to, že musíme vymazávať škodlivý obsah, ale musíme dokázať, aby ľudia pochopili, aké sú dôsledky, aby mali dostatočne e, dostupné informácie, aby sme mohli bojovať proti, proti takéto propagande. Preto musíme naďalej spolupracovať so súkromnými operátormi, prevádzkovateľmi internetových stránok. Všetci hrajú svoju úlohu, no v tomto smysle práca RAN e, siete pre osvetu o radikalizácii a taktiež expertov komisie je zásadná. My vidíme, že niektorí mladí ľudia v niektorých spoločenstvách nemajú dostatok nádeje a podliehal dojmu, že extrémizmus jedinou cestou von. nemal dostatok nádeje, vzdelania, príležitosti a tým sa stavil ľahko korisťou pre radikalizáciu. Takže vítame túto správu a jej závery. Radi by sme videli v rámci odporúčaní trochu viac detajlov a uvidíme, aké kooperačné mechanizmy na unijnej úrovni by mohli pripadať do úvahy v rámci boja proti radikalizácii. Ďakujem. Ďakujeme Birgit Sipal za SAD. Ďakujem, ďakujem aj za túto správu. Môžem zdôrazniť, že keď hovoríme o radikalizácii, ktorá prebieha vo väzeniach, utečeneckých táboroch, mali sme taktiež v Nemecku na túto tému štúdiu ohľadom úlohy náboženských eh, vodcov, že treba taktiež toto vyvážiť a tým súhlasíme, ale je treba sa pozrieť na celkovú situáciu integrácie. Rade hovoríme, že sa ľudia možno radikalizujú, pretože sa necítia byť súčasťou spoločnosti, lebo nemajú dostatočné vzdelávanie a nemajú dostatočnú šancu si nájsť prácu, ale nie je to tak vždy. Máme ľudí, ktorí nie len, že sa narodili v niektorom členskom štáte, ale dokonca aj ich rodičia sa tam už narodili. A títo ľudia majú aj pás niektorého členského štátu, ale napriek tomu sa na nich ostatní pozerajú ako na cudzincov. A mala som tu príklad osoby, ktorej rodičia sa narodili tu, žili tu, mali nemecké pasy a tohto človeka sa niekto opýtal, čo si myslíš o tom, čo urobil eh, prezident. On povedal, ktorý prezident Steinmeier? Nie, váš prezident Erdogan predsa. Vidíte, toto je problém v spoločnosti. Ľudia tu žijú, sú integrovaní, ale občania okolo nich sa na nich stále pozerajú ako na, na cudzincov. Takže dokonca aj pokiaľ máte nejakú kvalifikáciu, tak sa nemusíte cítiť ako súčasť spoločnosti a tým pádom taktiež je tu nebezpečenstvo, že sa vás niekto pokusí radikalizovať. Čo sa týka detí, deti ktoré vyrastli v Sýrii, v Jemene v a podobných krajinách. Myslím si, že je treba sa pozrieť na to, čo sa tam deje. Je to tak, že vyrastli v radikalizovanom prostredí, alebo boli dokonca školení, aby sa sami stali teroristami, radikálmi. A čo môžeme urobiť? Aby oni zmenili svoj svetonázor, ako môžeme posilniť ich rodinu, možno viesť dialog s nejakými ďalšími krajinami, kde dokonca možno majú detských vojakov, tak aby sme sa poučili z ich skúseností a z ich postupov. No a taktiež by som chcela hovoriť o jednej veci. V EÚ teraz hovoríme o posilnení bezpečnosti a obrany Európskej únie. Myslím si, že jeden zo zásadných dôvodov, vojny a teroristických útokov a to, že sa presúvajú z tretich krajín do EÚ, je to, ako sa staviame k tretím krajinám. Takže vaše oddelenia a ESVČ a členské štáty si vymeniajú informácie, zistuje sa, ako môžeme posilniť partnerstvo, skutočné partnerstvo, demokraciu a mier tretich krajinách. Toto si myslím, že by mohlo taktiež na pomoc situácii. Ďakujem, pani Stevens. Ďakujem. Chcel by som, chcela by som poďakovať komisárovi Kingovi za prezentáciu a za zhrnutie odvedenej práce. Táto práca je veľmi dôležitá. Jedna z otázok je taká, ako Európska únia môže pomáhať podnikom ako Facebook alebo Twitter zapracovať nejaký rámec do svojich krokov, aby nám pomohli v boji proti radikalizácii. Myslím si, že možno treba vytvoriť nejaké usmernenia, aby sme mohli taktiež monitorovať dodržiavanie práva na slobodné vyjadrovanie a demokrat, základných demokratických práv všetkých ľudí. Myslím si, že tam je treba nastrojiť rovnováhu, ale je to komplikované. My podporujeme boj, váš boj e, proti radikalizácii terorizmu. Je to pre mňa aj veľmi dôležité. Viem, že v USA kongres sa rozhodol tomu nevenovať pozornosť, lebo internetové spoločnosti sú regulované separovane. Ja si myslím, že parlament by mal byť súčasťou tejto diskusie a nemali by sme to nechať len podnikom, teda to monitorovanie. Ďalej, máte prehľad nejakých overených metód, ktoré fungujú v členských štátoch v rámci boja proti radikalizácii, tak aby sme sa mohli od seba vzájomne poučiť? Myslím si, že jeden z veľkých problémov, ktoré máme, je to, že síce možno máme nejaké dobré nápady, ktoré síce možno nefungujú všetky na 100%, ale môžeme mať predsa už predstavu o tom, čo asi tak funguje a môžeme si tieto e, fungujúce praktiky navzájom vymieňať. Ďakujem. Viem, že mnohí kolegovia budú hovoriť o tomto, o internete, o internetových spoločnostiach, o súčasnej e, stratégii v súvislosti s teroristickou retorikou. Možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť, pán komisár, lebo táto, sa to týka úrovne Európskej únie. Mohli by ste nám poskytnúť informácie o to, ako to presne vyzerá. Veľa kolegov o tom bude určite hovoriť, ale my nevieme komisia, ako sa k tomu konkrétne stavia. Takže možno len pár aktuálnych informácií. Ďalej pani Wikström za ALDE. Ďakujem pán komisár, za to, že tu opäť s nami trávite popoludne. Je to vždy veľmi zaujímavé a užitočné. Ďakujem aj za vaše odpovede na moje nedávne otázky. Toto je otázka, ktorá by nás mala zaujímať všetkých, aj všetky tri európske inštitúcie. Taktiež som vás chcela požiadať o to, aby ste mi poskytli aktuálne informácie v súvislosti s stratégiou boja proti teroristickej retorike, ale chcela by som sa vrátiť k téme radikalizácie ako niečoho, proti čomu je treba bojovať už na tej úrovni najbližšie k občanom. Ja viem, že v členských štátoch je veľa dobrých príkladov, o ktoré by sa členské štáty a spoločenstva mali podeliť, aby sme zbytočne nevenovali príliš veľa času, peňazí alebo energie, aby sme to všetci jednotlivo si nemuseli vymýšľať. Ja môžem povedať, že mo... ja som navštívala nedávno Mechelen. V Belgicku to bola veľmi dobrá návšteva. A tam v dobách kedy islamský štát e, verboval vojakov z každej komunity, tak z Mechelenu tam nešiel nikto, pretože tam sa robilo toľko preventívnej práce. Mechelen je veľmi dobrým, zaujímavým príkladom. Ja by som rada videla systematickejšie zbieranie dobrých príkladov a ich zdieľanie medzi členskými štátmi. No a taktiež Často hovoríme o tom, čo sa deje na internete, ale nie je to pravda, že pokiaľ v reálnom živote je niečo ilegálne, tak na internete to tiež bude ideál, e, ilegálne. Nedávno sme sa tým zaoberali v rámci nášho výboru. Nedávno, no už je to nejaká doba. Ale hovorili sme o tom. No a niektoré tieto veci sa odohrávajú na internete, niektoré v reálnom živote a pokiaľ na internete prebiehajú nejaké trestné aktivity, tak by sme sa na to mali pozerať, ako keby sa to dialo v skutočnom živote. Taktiež, čo sa týka riešenia príčin v tretich krajinách, na to by ste sa mali pozrieť. Taktiež na to, čo by ESVČ taktiež mohla robiť v súvislosti s touto konkrétnou témou, ktorá je zásadná. Ale opäť vám chcem ešte poďakovať za veľmi informatívnu dobrú správu. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť pani Gomeš. Ďakujem, pán komisár, ďakujem za to, že sem tak často chodíte a že ste nám preniesli veľmi štrukturovaný príhovor. Správne ste povedali, že úloha náboženských lídrov, konkrétne vo väzeniach, samozrejme nie len tam, je dôležitá. A že teraz toto, toto sa odohráva na úrovni členských štátov. No ale často miestne úrady o tom nič nevedia. Vy ste sami hovorili o tom, že to treba riešiť na tej najnižšej úrovni. Miestne úrady, a ja to vidím u nás, v mojej krajine, boli kontaktované ohľadom toho, aby prebehlo financovanie zo strany, zo strany krajiny ako Saudskej Arábie, ktoré tieto krajiny chcú e, financovať sociálne štruktúry, mešity. No a samozrejme veľmi pekne, eh, im na to zareagovali milo, ale neuvedomovala si, ako toto môže mať dôsledky. Takže treba, aby sa pracovala aj na tejto úrovni, na tej najnižšej, na miestnej napríklad. Taktiež. Čo sa týka segregácie vo väzeniach. Vy ste hovorili, že namiesto toho, aby vo väzeniach boli ľudia rehabilitovaní, tak sú tam radikalizovaní. Niektorí si myslia, že pokiaľ budú tí najnebezpečnejší trestanci segregovaní od tých ostatných, takí, ktorí šíria nebezpečnú extremistickú ideológiu, tak by to bolo jednoduchšie, nebudú mať možnosť ostatní ovplyvniť, ale niektorí experti hovoria, že to bude naopak. Že aby prebehla rehabilitácia, aby sme pochopili, o čo im ide, tak segregácia je absolútne kontraproduktívna. Takže tu ma zaujímalo, čo si vy o tom myslíte. Čo hovoríte o členských štátoch, ktoré momentálne zvažujú to, že by títo tzv. zahraniční bojovníci, ktorí majú európske občianstvo, navrhujú, že by v tretich krajinách tieto osoby mohli byť súdené. A sú to tretie krajiny, kde je veľmi zlý súdny systém, napríklad Sýria alebo Irak. Pokiaľ umožníme, že títo ľudia tam budú súdiť, tak pravdepodobne nebudú súdení vôbec, alebo ten súdny proces nebude spravodlivý. toto by sa teda vzťahovalo na tieto svoje možné vrátanie detí. No a čo sa týka boja proti teroristickému odkazu, ako ste povedali, je treba postupovať správne. Potrebujeme expertov, napríklad aj na neeurópske jazyky, na arabčinu a tak ďalej. Potrebujeme expertov na islám, aby mohli vyslať to správne posolstvo, aby to nebolo kontraproduktívne. No a Európska únia to tomto môže napomôcť členským štátom. No a taktiež často sa stretávam s tým, že práca, ktorú odvádzajú veľké technologické platformy, v rámci boja proti takejto retorike je dosť nedokonalá a nejde tu len o tzv. džihadistov, ale predovšetkým aj o pravicových eh, extrémistov, ktorí sú veľmi aktívni pri šírení svojich obsahov. Ja mám ľudí, ktorí Mm, boli ľudia, ktorí ma napadali a obťažovali a nič sa proti tomu príliš nerobilo. Takže prosím, môžete sa k tomu vyjadriť. Ďakujem teraz pán Adamov. Ďakujem. Mám pre vás dve otázky, pán komisár. Predovšetkým súhlasím, že väzenia sú často takými centrami, kde ľudia sú radikalizovaní, predovšetkým pokiaľ sú moslimovia. Ale sú toto jediné také centra, miesta radikalizácie, sú možno nejaké iné miesta, kde sa dá radikalizovať. No a mám pár otázok. Máte predstavu, čo sa deje v mešitách? Ako sa tam káže? O čom tam kazatelia hovoria? Máte k tomu nejaké pripomienky? A ďalšia otázka. Pri boji proti radikalizácii hovoríte o Hovoríte s e, náboženskými lídrami komunít v členských štátoch? Myslím si, že je treba s nimi viesť dialog, je treba spoločne s nimi bojovať proti radikalizácii, na to, aby bol ten boj úspešný. Ďakujem, pán Debchej. Merci, prezident. Uh, merci au commissaire King, uh, à la fois pour son assiduité devant notre commission et pour la clarté uh,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 Io credo che, eh, credo che questo sarebbe un punto su cui anche... Ja si myslím, že aj v tomto by sme sa mali venovať a skupina na vysokej úrovni by mala venovať pozornosť, aby sme išli k harmonizácii. Druhý bod. Zvýšenie eh, nenávisti, xenofóbie. Nemyslíte si, že pozornosť, takáto represívna pozornosť a kontrola zvyšovania nenávisti, to všetko by mohlo dať do druhého plánu tie preventívne politiky, pretože sa zvyšuje úroveň konfliktu na územiach, e, zvyšuje kontrasty a konfrontáciu medzi komunitami a um, zmenšuje sa priestor pre preventívne politiky. Podľa vás, alebo ako vidíte tento náraz ksenofóbie, nenávisti, a nie je to vlastne prekážka realizácie, plnšie realizácie politik e, prevencie. Ďakujem. Ďalší rečník, pán Zdechovský. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, že ste tu dnes medzi nami. Ako vidíte, máme vás veľmi radi, aj keď je pondelok po obede, prichádzame na vaše vystúpenie a pozorne vás počúvame. Ja som rád tomu, čo, povedal, čo povedala kolegyňa Sipel, pretože poprvýkrát e, je pomerne rozumná analýza migračnej krízy. A situácia ľudí, ktorí prichádzajú do Európy, pretože doteraz tu padali také názory, že by sme mali všetkých príjmať a integráciu. To by som ako tému zdôraznila, v tom sa s ňou úplne zhodnem a potom, že sa EPP nedá zhodnú, nevie zhodnúť so sociál. Dobre, skončíme s nadsázkou a iróniou. A tri veci, ktoré ste ale veľmi nespomenuli. Radikalizácia na základe fake news. Ja aj moja rodina na základe fake news sme mali e, e vyhrozovanie smrťou. Stretli ste sa s takýmito prípadmi? Niečo podobné zažil aj prezidentský kandidát pán Drahoš v Českej republike na základe vymyslenej interpretácie, že chce príjmať imigratov mu ľudia sa mu začali vyhrážať smrťou. A druhá otázka. Stretli ste sa s radikalizáciou na základe ruskej propagandy v Českej republike. Je táto téma dosť e, diskutovaná a zvláštna, pretože ruské a proruské médiá prinášajú celú sériu informácií ktoré istú skupinu vedú k radikalizácia. Tretia otázka. Otázka vylúčených lokalít. 4 roky som pracoval ako street worker a práve nepráca, diskusia so skupinami, ktoré boli v istých lokalitách, tak to viedlo k ich radikalizácii. A tento fenomén pozorujem aj v mnohých ďalších krajinách budete sa tomu venovať alebo budete svoje budúce kroky tam smerovať. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. To je taká kreatívny prístup k téme, ale dobre to necháme na komisárovi, ako bude odpovedať a ako bude reagovať spoločne s ostatnými otázkami. Ďakujem. Hovorí pán King. Je tu celá séria dôležitých bodov, o ktorých sa hovorila a na ktoré budeme musieť reagovať, aj keď pracujeme ako skupina na vysokej úrovni pri budúcom kole prác a rokovaní. Ide o priebežnú správu a budeme na nej aj v budúcich mesiacoch pracovať. Budem sa snažiť odpovedať na jednotlivé otázky a ak budete mať pocit, že som nie všetko odpovedal, tak sa potom ešte so mňou skontaktujte. Mnohí z vás ste hovorili o výzve, ktorú znamená materiál, il, mm, eh, ilegálny materiál radikalizácie, ktorý je prístupný online. A že by sme možno mali na to sústrediť svoju prácu. Už isté roky existujú platformy, kde sa diskutuje práve o tomto probléme s hlavnými implikovanými e, s priemyslom, s členskými štátmi a tak ďalej. Pani komisárka Jourová zadefinovala kódex správania sa na fóre pre podnecovanie k nenávisti a my sme pracovali aj na otázke teroristických obsahov, ktoré sú špecifické pre teritorium EÚ a s ďalšími kompetentnými komisármi pani komisárkou Gabriela, som sa obrátil na fóra hrozieb e, cez internet. Minulý rok <coughs> sme e, sa rozhodli koordinovať tieto rôzne dialógy a ako vyslať spoločné posolstvo, čo v septembri vyústilo do oznámenia komisie a mali sme šťastie to zanalizovať e, a zaslať aj vám, kde sa definuje pre internetové platformy, čo by mali robiť, aby riešili ilegálne obsahy e, rôzneho typu. A tam bolo jasne napísané, že by mali robiť oveľa viacej, a že by mali byť proaktívnejšie, mali by využívať proaktívnejšie prostriedky, aj automatizované prostriedky, ktoré by umožnili alebo ktoré by zabranili tomu, aby neboli zaplavené tieto platformy takýmito obsahmi a tiež odporúčania, čo sa môže eh, postupovať alebo čo sa môže robiť, ako sa postupovať aby sa nejakým spôsobom neobmedzoval eh, rámec eh, elektronického obchodu. Postupovali sme rôznymi form, forami a cez rôzne dialógy sme pos, pos, mm, postupovali. Pani komisárka Jourova predložila niektoré návrhy v rámci toho rámca kódexu správania sa. V decembri bola schôdza o internetovom fóre Zaznamali sme pokrok, ale ešte je dlhá cesta pred nami. Sú tam špecifické výzvy, teroristické obsahy, ilegálne teroristické obsahy. Chceli by sme zaznamenať väčší, rýchlejší pokrok v rýchlosti identifikácie a sťahovania takýchto obsahov chceme, aby sa využívali automatizované detekčné metódy a nástroje, aby sa to robilo rýchlejšie a chceli by sme, aby e, tie najväčšie platformy pomáhali tým menším a startupom, aby sa neopakovali situácie, že veľké platformy sú skontrolované, ale potom ten obsah migruje do malých a tam sa nič nerobí. Potrebujeme väčšiu spoluprácu medzi e, poriadkovými zložkami, platformami, či už na národnej úrovni alebo európskej musí existovať komunikácia, je, ale musí sa rozšíriť. To sú konkrétne kroky, ktoré chceme a môžeme podporiť. A tiež treba podporovať túto tendenciu. Predložíme e, výsledky našich úvah koncom tohto mesiaca, v januári alebo vo februári. A nepochybujte, že táto téma bude centrálnou a budeme ju riešiť koordinovane. Padlo veľa otázok, na ktoré nebudem môcť odpovedať úplne podrobne, ale budem sa snažiť urobiť akési rezume alebo zhrnutie. Urobilo sa toho veľa. Ako som už hovoril, polovici minulého roka sa vypracoval taký manuál. V tejto téme vyvolal veľkú diskusiu v členských štátoch. Prebehli aj diskusie, ktoré, ktoré sa týkajú všeobecnej výzvy zahraničných teroristických bojovníkov, aby sme vedeli, kedy sa vracajú a ak sa vracajú, ako to riešiť eh, v našom justičnom systéme. To je téma, ktorú rozoberáme na pracovných raňajkách pri zasadnutiach rady a potom sú aj témy, ktoré sa riešia na národnej úrovni. Segregácia vo väzení, praktiky v jednotlivých krajinách, aký postoj zaujať eh, voči súdom v tretich krajinách. kde majú ministri rôzne názory. To sú všetko témy, e, kde si treba e, vymieňať skúsenosti. A to bude tiež ovplyvňovať aj prácu skupiny na vysokej úrovni a samozrejme môžeme sa k tomu ešte vrátiť a mať intenzívnejšiu výmenu. Spolupráca s tretimi krajinami, e, výmena informácií s nimi a vplyv, i vplyv na radikalizáciu možný dopad e, všeobecný nie je západný mierový proces e, na západe a tak ďalej. Samozrejme, to všetko preberáme v rôznych rámcoch, diskutujeme s kompetentnými. Výzva spolupráce s tretími krajinami pri riešení radikalizácie v ich e, krajinách, možný vplyv radikalizácie ako ich môžeme podporiť e, e, tretie krajiny v boji proti radikalizácii. Je to pravidelná téma bezpečnostných dialógov so všetkými susednými štátmi. Pokiaľ ide o výzvu integrácie, aj z inej perspektívy toto je veľmi dôležitá časť politík, ktoré musíme riešiť. Ten akčný plán integrácie existuje to už istú dobu. Začiatkom tohto roka komisia publikovala toolkit, ktorý má členským štátom napomôcť, ako čo najlepšie využívať európske fondy, ktoré sú k dispozícii, podporiť predovšetkým integráciu migrantov, v našich krajinách. Ide tu o tento VFR do roku 2020. Ocenil by som aj prácu kompetentných komisárov a tie ponaučenia z praxe z členských štátov. To je cieľ tejto expertnej skupiny a ja dúfam, že ak prídeme s návrhmi v posilovaní koordinácie na európskej úrovni na podporu radikalizácie a tak ďalej, potom budeme schopní prísť s návrhmi, ktoré budú v rovnováhe sociálna práca, vzdelanie, školstvo a tak ďalej. Všetko to, ktoré má dopady na radikalizáciu. To je to prepojenie alebo spojenie, ktoré chceme dosiahnuť v budúcej etape expertnej skupiny a k tomu sa ešte vrátim. Ďakujem. Ďakujem za podrobné odpovede. Áno, táto téma je veľmi prierezová, rovnako ako mnohé ďalšie a ďakujem za objasnenie toho, čo robia rôzni komisári v e, Európskej komisii v tejto oblasti. Pozývame vás. Na ďalšiu výmenu správe e, skupina Vysoké úrovny. ďakujem e, pánovi komisárovi, ďakujem aj kolegom. Ešte sa určite uvidíme aj v budúcnosti a môžeme prejsť na ďalší bod programu a to je pani predsedkynia pracovnej skupiny k článku 29 Bruce Shield. Hneď by som jej dal slovo, aby mohla túto tému prezentovať. Je to, je to pani Izabel Falk-Pieroten a je to správa pracovnej skupiny k článku 29. Je to prvá výročná revízia EU-US Privacy Shield. A vydali vlastnú správu. Pani Falk Pieroten by nás chcela informovať o implementácii a o práci, ktorá bola urobená v tejto pracovnej skupine k článku 29. Toto je pravdepodobne posledná príležitosť, kedy nás budete informovať po veľmi intenzívnej práci v spolupráci s nami, s našim výborom. A to tu veľmi oceňujem a zároveň by som vám rád za to poďakoval. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobrý deň. Ďakujem za to, že mi dávate možnosť ako predsednička pracovnej skupiny podľa článku 29 vyjadriť sa stručne z popoludne k dvom významným témam, jednak Privacy Shield a taktiež nariadenie GDPR. Ďakujem aj za vaše eh, láskavé slova. Pán predseda, na úvod, čo sa týka predsedníctva pracovnej skupiny podľa článku 29. Takže najskôr, čo sa týka štítu na ochranu súkromia. Ako viete, pracovná skupina 29 v septembri prijala aby sa stala súčasťou revízie e, tohto práve si šiel to rok po tom, čo sa e, upravilo toto rozhodnutie, čo sa týka presunu osobných údajov do USA cieľom tejto revízie e, pre európske orgány na ochranu údajov boli dva dôvody. Jednak, aby záväzky na strane USA, čo sa týka tohto štítu na ochranu súkromia, aby sa dodržali a tiež po druhé, aby sme sa držali analýzy stanovisku z júla 2016, čo sa týka konformity primárne s primárnou a sekundárnou legislatívou na základe rozhodnutia Európskej komisie. Po tejto revízii pracovná skupina prijala správu v novembri 2017. V tejto správe Najskôr uznávame pokroky v oblasti záruk, ktoré poskytuje štítna na ochranu súkromia e, v porovnaní so Safe Harbor a tiež, e, čo sa týka implementácie na úrovni e, amerických orgánov. V obchodných veciach sa nám podarilo tiež zistiť prehlbené kontroly a overovanie na základe mechanizmu ktorý bol v dispozícii firmám ďalej, čo sa týka spracovania údajov v oblasti ľudských zdrojov a automatizovaných rozhodnutí a profilácie. Tu ešte je treba niečo zlepšovať. Ďalej pracovná skupina potvrdila svoje obavy, ktoré sa týkajú nedostatku alebo obmedzení z hľadiska práv príslušných osôb v prípade, že ich údaje sú spracované s obchodným zámerom v USA, čo sa týka aspektov, ktoré sa týkajú eh, údajov, eh, ktoré poskytujú americké orgány a chceli by sme eh, privítať eh, snahu o transparentnosť, eh, čo sa týka možnosti dohľadu a prístupu k údajom. taktiež pracovná skupina vyjadrila isté výhrady, čo sa týka plnenia záväzkov a tiež kompatibility s kritériami, tak ako ich zadefinoval Európsky súdny dvor vo svojom rozsudku, kde sa zrušila platnosť Safe Harbor. Tiež sme odsúdili, že neexistuje nominácia a tiež uznašenie schopnosť na úrovni PICLAB. To je jedna z inštitúcií, ktoré sú najvýznamnejšie z hľadiska zaistenia dohľadu. A to je dôvod, prečo tento orgán nemôže vykonávať dohľad. Táto správa, najmä čo sa týka plnenia jej ustanovení, e, zamerania sa na cieľ a taktiež e, proces výberu v programe Upstream a taktiež autorizovaných procesov, e, ktoré vykonajú na teda prebiehajú na základe vykonávacieho orgánu e, podľa rozhodnutia 1273. Vo všeobecnosti sa tým dokazuje to, čo pracovná skupina už naznačila nedávno a tiež sa to uvádza vo stanovisku z júla 2016, že nemáme dostatočné dôkazy e, záväznej povahy, ktoré by umožnili potvrdiť, že zhromažďovanie a prístup k údajom, k osobným údajom európskych občanov zo strany amerických orgánov, e, že by to neprestavovalo diskriminačnú formu sledovania. Ďalšie výhrady, e, ktoré predložila skupina, sa týkajú možnosti žiadosti o nápravu príslušných osôb. To je kritérium, ktoré označil súd za nevyhnuté na to, aby sa bola, aby bolo zaručiť dostatočnú ochranu údajov. Tiež sme pripomenuli, že kritérium prípustnosti, teda to, tá stála požiadavka podľa systému USA stiažuje možnosť získať nápravu pre príslušnú osobu a vo všeobecnosti ehm, forma získať eh, nápravu je príliš zložitá a obmedzená, no pričom ombudsman, ktorý je kľúčový v oblasti prístupu národnej bezpečnosti, tak ako to bolo stanovené v Privacy Shield, ešte stále eh, americká strana nevymenovala. Na základe tohto predbežného hodnotenia pracovná skupina vyzvala americké orgány aj Európsku komisiu, aby eh, nadalej pokračovali v rokovaniach a aby bezodkladne eh, vypracovali akčný plán, aby sa napravili nedostatky prevádzkovej aj právnej povahy, ktoré sú zadefinované. Tento akčný plán by sa mal opierať o jasný časový plán aby americké orgány eh, museli splniť isté záväzky 25. mája 2018, eh, dokedy má vstúpiť do platnosti nariadenie. Žiadame, aby bol vymenovaný ombudsman do funkcie, eh, a to nezávislý, a tiež všetci členovia tohto klubu pri najbližšej revízii, teda najneskôr koncom roka 2018, vyhodnotí menej nedostatky, ktoré e, pomenovala e, pracovná skupina e, vo svojej analýze a mali by byť napravené, odstránené. Tiež uvádzame, že v prípade, že sa nebude vhodne reagovať v dvoch stanovených lehotách, európske orgány ohlásili, že sa chystajú prijať primerané rozhodnutia a to vrátanie využitia možností obrátiť sa na národnú judikatúru od mája tohto roka. a Budú totiž tieto príslušné súdy v členských štátoch. Toto je teda vyjadrené v správe. Aká je teraz situácia niekoľko mesiacov po vyjadrení týchto obáv a výhrad? Existujú pozitívne signály aj skôr negatívne signály. Čo sa týka pozitívnych signálov, tu sme zaznamenali isté rozbehnutie na strane amerických orgánov, čo sa týka vymenovania členov eh, klubu a taktiež eh, na úrovni FTC. Ale okrem eh, tohto rozruchu a osôb, ktoré by sa mohli stať kandidátmi, zatiaľ nemáme konkrétne návrhy nominácií v súčasnosti, čo sa týka skôr negatívnych signálov E, tu ide o opätovné povolenie amerického kongresu pred niekoľkými dňami o dielu 702 v prípade víz e, na ďalšie obdobie 6 rokov. E, toto povolenie bez toho, aby sa to nejako odôvodnilo, sa týka zhromažďovania a ukladania údajov občanov, ktorí nie sú občanmi USA, to nie je dobrým signálom. Toto rozhodnutie, ktoré je výsledom amerického kongresu, sa môže vnímať ako príležitosť, ktorá bola vlastne premrhaná, keďže pracovná skupina vo svojej správe predkladá viacero odporúčaní, ktoré sa týkajú e, tejto lehoty v legislatívnej oblasti, aby program, ktorý spadá do oddielu 702 FIZI, aby sa to napravilo. Tiež sme vyzvali, aby namiesto toho, aby sa povolil tento program sledovania je potrebné, aby legislatívny rámec, ktorý sa má aktualizovať, malo by sa uprednostniť cieľené zameranie e, v prípade e, dodržanie kritérií ako napríklad odôvodnené podozrenie v prípade, že jednotlivec alebo skupina by sa mali podrobiť takémuto sledovaniu a malo by to byť podrobené veľmi e, dôkladnej analýze zo strany nezávislého orgánu. Teda, ako vidíte, máme aj pozitívne, aj skôr negatívne signály ktoré sú dosť nepokojivé, ale aké výzvy podľa nás ešte stále stoja za týmto štítom na ochranu súkromia jednak zajistiť efektívnosť európskeho modelu v oblasti ochrany údajov a presunu eh, v medzinárodnom eh, prostredí, a to v kontexte, keď eh, sa toky údajov pohybujú v medzinárodnej rovine čoraz viac. Taktiež je potrebné zadefinovať medzinárodný štandard v prevode údajov a tento celosvetový štandard v najbližších dňoch a mesiacoch e, bude mať čoraz e, väčší význam aj v praxi, najmä vzhľadom na obchodnú stratégiu únie, ktorá sa orientuje na e, uzavretie viacerých dôvod nové generácie s viacerými významnými globálnymi aktérmi, a chystajú sa v tomto smere aj e, veľmi významné rozhodnutia, najmä s Japonskom a s Kóreou sa takáto dohoda chystá uzavrieť. Teda rozpracovanie a úroveň e, týchto prispôsobovacích štandardov e, je vysoko relevantné a pri ďalšom stretnutí plena vo februári pracovná skupina príjme referenčný rámec, ktorý bude aktualizovaný v prípade prispôsobovacích opatrení to dokument, ktorý zadefinuje všetky prvky, ktoré sa musia zohľadniť, aby sa vyhodnotilo, či ochrana, ktorá sa poskytuje v tretej krajine, je dostatočná a primeraná zárukám únie. A tiež sme Samozrejme, absolvovali tento proces prispôsobovania sa na úrovni nášho rámca, pristupovali sme k tomu pragmaticky, snažili sme sa prispôsobiť náš dokument aj ostatným medzinárodným dokumentom, o ktorých sa diskutuje v kontexte štítu na ochranu súkromia. Ako vidíte, pán predseda, v tejto prvej téme máme e, dosť e, podrobnú analýzu v otázke e, štítu na ochranu súkromia. Druhá téma, plnenie nariadenia. RKPD, toto je fáza, ktorá je mimoriadne dôležitá v legislatíve v oblasti ochrany údajov v Európe už dva roky. Pracovná skupina podľa článku 29 bola mimoriadne aktívna v plnení tohto cieľa. Zadefinovali, učili sme si strategický plán na roky 2016 až 2018, aby sa zaistilo efektívne plnenie tohto nariadenia, aby sa to posunulo čím skôr do praxe aj pre jednotlivcov, pre organizácie, aj pre orgány na ochranu údajov. Napríklad sme absolvovali viac ako 20 plenárnych stretnutí, ktoré sa venovali otázke tohto nariadenia a 165 stretnutí podskupín, technických skupín eh, na rôzne témy. Teda naša pracovná skupina bola mimoriadne aktívna v tomto sprievodnom procese eh, plnenia nariadenia v praxi. Tiež sme E, chceli e, podporiť čo najširšiu interpretáciu tohto nariadenia s prijatím viacerých e, určujúcich smernení zhruba 15, čo sa týka jasných ustanovení v texte, ako napríklad právo na prenositeľnosť údajov, ďalej delegovanie ochrany údajov, ďalej profilácia, súhlas, ďalej opatrenia transparentnosti a tiež porušenie ochrany osobných údajov. E, tento proces prebieha v spolupráci s firmami a s občianskou spoločnosťou prostredstvom verejných konzultácií, ktoré sme vykonali a tiež sme zorganizovali Fab Lab, aby sme boli čo najbližšie praxi a tých, ktorí budú priamo v praxi používať tento text e, vzhľadom teda v kontakte s osobami, ktoré majú na starosti spracovanie údajov aj na európskej, aj na národnej úrovni. Teraz sa chceme e, podielať na tom procese sprevádzania, aby sme zaistili dynamický proces plnenia, ktorý je nevyhnutný na správne vedenie do praxe tohto nariadenia. Ja ako predsednička pracovnej skupiny som sa snažila o to, aby naša pracovná skupina prijala a zverejnila všetky tieto hlavné línie ešte do mája 2018. Ale nemôžem zastierať, keď tu zastupujem rôzne gremia a viem, že existujú citlivé otázky. Musím teda uznať, že v otázke tohto nariadenia nie je všetko pozitívne. Je tu retorika prekážok, brzdenia inovácií alebo bariér. Na tieto tvrdenia reagujeme rôznymi spôsobmi. Predovšetkým e, je tu faktor dobehnutia v kontexte nariadenia oproti iným aktérom, ktorí v skutočnosti v súčasnosti nedodržiavajú možno záväzky, ktoré sa týkajú smernice z roka 1995, ale pokiaľ ide o samotné nariadenie, tu reagujeme s tým, že toto nariadenie stavia e, európskych aktérov na rovnakú úroveň e, s medzinárodnými aktérmi, samozrejme prostredníctvom e, kritérií e, zacieleného merania ďalej. Ako som už povedala, v najbližších mesiacoch e, sa bude v členských štátoch mm, vykonávať proces konzultácií najmä s malými a strednými podnikmi. A musíme uznať, že nové práva, ktoré stanovuje nariadenie, konkrétne mám na mysli právo na prenositeľnosť, umožnia novým aktérom objavujúcim sa aktérom rozvíjať sa, podporovať inovácie, poskytovať nové druhy služieb v oblasti údajov a to vrátanie nových aktérov na úrovni EÚ, pretože keď hovoríme o práve na prenositeľnosť, žiadna platforma, a to vrátanie amerických platformiem, zahraničných platformiem, už nebude môcť e, e, uchovávať užívateľa a jeho údaje. Európska únia sa týmto dostáva na rovnakú úroveň v oblasti ochrany údajov, ochrany súkromia a taktiež získava veľkú výhodu v oblasti mm, konkurencii, ale musíme jednoznačne vysvetľovať, e, ako to v praxi funguje a musíme to dostať do praxe. Ďalej, legislatívny orgán sa snaží tiež o spoluprácu na európskej úrovni. E, toto nariadenie zavádza totiž e, do praxe nový model riadenia, ktorý núti národné orgány spolupracovať cezhraničnej úrovni budúci orgán na ochranu údajov, e, teda je to inštitúcia, ktorá e, nahradí aktuálne pracovnú skupinu podľa článku 29, že bude musieť plniť požiadavky koherentnosti, solidarity EÚ v plnení nariadenia v praxi. Konkrétne teraz e, finalizujeme pravidlá spracovania a fungovania tohto nového orgánu a tiež chceme stanoviť podmienky spustenia postupov podľa článku 65 v prípade riešenia sporov na úrovni výboru tiež sme nedávno schválili e, dohodu medzi týmto novým orgánom a Európskym orgánom ochrany údajov, aby sme zadefinovali e, naše formy spolupráce v praxi v súlade so požiadavkami nezávislosti a um, dôvernosti, tak ako to stanovuje nariadenie. Vytvorenie e, tohto nového riadenia, tejto novej štruktúry je kľúčové a nevyhnutné na úspech nariadenia. Ide tu o efektívnosť, dôveryhodnosť nášho e, modelu riadenia v oblasti ochrany údajov na európskej úrovni. Ak tento nový orgán nebude efektívne fungovať, bez ohľadu na veľké prínosy textu, v praxi e, sa tieto prínosy neobjavia. Na záver by som povedala, že e, konkrétna podoba nového právneho rámca v oblasti ochrany údajov EÚ znamená tiež, že členské štáty a Európska únia sa musia uistiť, že orgány dohľadu budú mať k dispozícii dostatočné prostriedky, finančné aj ľudské zdroje, aby mohli plniť nové úlohy a nové zadania. Teda členské štáty zatiaľ to celkom nepodporujú preto je potrebné upozorniť Európsky parlament, eh, spolurozhodovací orgán v rozpočtových veciach v Európskej únii, aby sa tomu venoval. Toľko teda, pán predseda, z mojej strany niekoľko informácií eh, k štítu na ochranu súkromia a tiež k nariadeniu. Eh, ďakujem za slovo. Ďakujem, Izabel. Teraz dáme slovo hneď poslancom pani Sipel. Ďakujem pán predseda. Dnes popoludní som diskutovala s kolegyňou Sylvie Guillaume. Myslím teda, eh, aj v mene jej vám teda môžem položiť niekoľko otázok. Hovoríte o kritike, ktorá zaznieva z niektorých členských štátov. Niektoré sú tak trošku podráždené, že legislatíva, e, ktorú odsúhlasil parlament aj rada, možno sa im to nepáči e, v úplnosti, ale keďže už to bolo odsúhlasené, bola by som rada, keby členské štáty si uvedomili, že sú povinné teraz to implementovať v praxi, aj keď oni s tým zjavne nesúhlasia. Sme trošku znepokojení, keď vidíme, že iba Dva členské štáty prispôsobili e, svoju vnútrostatnú legislatívu novému nariadeniu GDPR, teda čo to bude znamenať e, pre plnenie tohto nariadenia v praxi, čo sa musí splniť do mája, 25. mája tohto roka. A ešte jedna e, s tým súvisiaca otázka na Margo kritiky. Je to tak, že všetky členské štáty poskytli všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú aktérov, občanov, ale, alebo si to uvedomujú až teraz. Až teraz si uvedomujú, že budú musieť niečo meniť alebo preveriť si, či dokážu splniť všetky požiadavky, ktoré stanovuje nariadenie GDPR. A ešte úplne posledná otázka. Čo môžu e, národné alebo regionálne orgány na ochranu údajov urobiť, aby podporili, pomohli týmto orgánom, aby tiež poskytovali občanom informácie v prípade potreby. Ešte by som doplnila jednu otázku k štítu na ochranu súkromia. Spomínate, že e, sa podarilo dosiahnuť pokrok, preto tento nástroj je e, výrazným zlepšením oproti ustanoveniu Safe Harbor, ale keď sa pozeráme na pokrok v oblasti plnenia všetkých aspektov e, tohto štítu v praxi, vidím, že do istej miery e, sa tu zdvojujú ustanovenia zo Safe Harbor. Nevšetko sa totiž e, uplatňuje v praxi. V Spojených štátoch e, dosahujú iba obmedzený pokrok. Už ste spomenuli nedostatky v personálnom vybavení nového orgánu. Ešte stále sú aj problémy z minulosti. Bol predlžený mandát na úrovni Senátu nedávno. Teda vzhľadom na toto všetko, čo môžete urobiť vy, na úrovni pracovnej skupiny podľa článku 29, eh, aby ste zachovali dynamiku, aby sa to všetko dostalo do praxe včas. A myslíte si, že aj Európsky parlament by mal podporiť tento tlak tak, aby všetko to, čo sa odsúhlasilo v tejto oblasti, aby sa čo najskôr dostalo do praxe? You, Ďakujeme, Sophie Infeld. Yes, you, um... Ďakujem za slovo. Ďakujeme rečničke za jej prezentáciu. Čo sa týka GDPR, tak súhlasím s predrečničkou v tom, že by sme nemali pristúpiť na nejaké e, časové odsuny. Čítala som v holandských médiách, že asociácia zamestnávateľov žiada odsunutie a myslím si, že sme čo tom hovorili už v roku 2011, takže pokiaľ ste nežili niekde v izolácii v jaskyni, tak vás to asi mohlo napadnúť, že sa niečo blíži. Pred dvomi, tromi rokmi už sme to schválili, takže by to bolo neférové voči tým spoločnostiam a organizáciám, ktoré urobili to, čo mali, implementovali predpisy. Takže miesto než by sme mali hovoriť o odsúvaní, tak je treba, aby všetci začali konať. Čo sa týka štítu na ochranu súkromia, tak myslím si, že to nie je eh, právne absolútne ohňovzdorné keď sa pozrieme na implementáciu, Rešnička tam taktiež niečo hovorila, rok a pol po vstupe do platnosti ešte stále nebol vymenovaný stály ombudsman, stále eh, nemáme výklop eh, máme tam už jedného menovaného človeka, ale nemáme tam ešte všetkých. No ale keď sa pozrieme na pána Kleina, ktorý bol menovaný, tak tento bol proti všetkým reforma NSN, bol teda menovaný pánom Trumpom. Takže nakoľko by sme mu mali dôverovať? No a na záver, a to je to najvažnejšie, komisia napísala vo svojom výročnom texte, že nadchádzajúca diskusia ohľadom e, sekcie 7.2 tohto textu dáva americkému kongresu skvelú príležitosť e, posilniť e, dohľad nad, tými, na túto problematiku. Takže toto je jasné. Komisia pôvodne povedala, že reforma sekcie 7.2 je zaručená potom, sa hlasovalo o tejto e, sekcii bez ako, akékoľvek zmeny. No a čo je zaujímavé, že hodinu a pol pred hlasovaním ja som obdržala list od Európskej komisie a tam hovorili, ach, možno o tom americký kongres bude hlasovať. Takže čo je to za hru? Samozrejme, vy osobne sa na tom asi nemôžete vyjadriť, ale len som to chcela povedať, pretože úprimne komisia, ktorá hrá takéto hry, No pre mňa je to až uražlivé, aby som dostávala takéto listy hodina pred hlasovaním. Toto je uražlivé pre tento parlament a pre európskych občanov. Ako môžeme dôverovať Európskej komisii ako orgánu, ktorý dohliada nad uplatňovaním štítu na ochranu súkromia? No, aspoň, že to už e, bolo e, odstranené. Ďakujem, Jan Albrecht. Ďakujem. Predovšetkým som veľmi rád, že nie len tu máme analýzu, ale aj naplánovanie, načasovanie, ako to bude pokračovať. Vidíme, že čo sa týka predovšetkým nových noriem a nariadenia, všeobecné nariadenia o ochrane údajov, tak že DPA pôjdu na súd po 25. máji, pokiaľ nebudú dodržiavané údaje. Robí si si rovnako ako kolegovia. Tie veci, ktoré už tu zaznelo, nebudem ich opakovať. Mám ešte jednu otázku, ktorá sa vzťahuje k prípadu Microsoft pred Najvyšším súdom, kde otázka sa týka prístupu policie k údajom a či toto má dopad na situáciu primeranosti. Mňa by zaujímalo, aký je váš zdroj. Článok e, pardon, pracovná skupina prešla do 29 už o tomto diskutovala. A ešte jedna vec, mm, to je možno tak na okraj, súvisí to s tou otázkou. Keď sa hovorí, že Európska, kom, Európska únia chce zlepšiť štandardy v rámci štítu na ochranu súkromia, tak tu pravidelne vyvstáva otázka, správna otázka, či sa pozeráme aj na to, na aké úrovni ochrana údajov v rámci členských štátov. Máme tu taktiež rozhodnutie súdneho dvora z decembra 2016, ktoré nebolo nadalej implementované v členských štátoch. Takže, aby my sme presvedčili do dva, že je treba implementovať do 25. mája, s čím ja súhlasím, tak je treba implementovať aj jurisdikciu súdneho dvora v členských štátoch v súvislosti s ich e, opatreniami na dohľad, ktoré nie sú v súlade s týmto rozhodnutím. Ďakujem, Anna Gomeš. Ďakujem za vaše expoze. Rada by som zdôraznila jednu vec a síce ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby ombudsman bol nezávislý. A doteraz to nebolo. A tejto otázke sa musí EU absolútne venovať. A tiež by som sa vás pýtala, čo si myslíte o, o posledných rozhodnutiach e SVČ a o ich vplyvu odstrániť pravidlá e, neutrality siete a neutrality netu. Umožní to možnosť veľkým firmám. A ako to môže postihnúť to právo na prenosnosť čo je vlastne jedna z noviniek. A spomenuli ste tú iritujúcu rétoriku, ak som to správne pochopila, no, tých prekážok z Karkanov hovoríte o tom, ktorá sa, to je tá retorika, to, čo sa používa tu, u nás, nie v USA. Ďakujem. Anyone else? Ešte niekto ďalší sa chce vyjadriť? Dobre, takže dostám slovo. rešnička alebo pardon, ešte pán Fos. Takže najprv som sa chcel ospravedlniť, pretože vašu prezentáciu som si bohužiaľ nemohol vypočuť, ale vo všeobecnosti situácia je relatívne jasná, o tom už hovorili kolegovia, alebo prepačte, Takže vo všeobecnosti je situácia relatívne jasná. Máme tu štít na ochranu súkromia, to, to je zlepšená verzia Safe Harbor a ďalej tu máme požiadavky zo strany eh, súdneho dvora, tie musia byť zohľadnené, no ale na základe všeobecnej kontroly by sa situácia mala stále zlepšovať. Tak som to pochopil že to začína so tým štítom na ochranu súkromia a potom sa pozrieme, čo sa ďalej dá ešte vylepšiť alebo čo sa bude dať vylepšiť a doplniť krok za krokom. No samozrejme, máme tu ešte aj americkú správu a tam to nezodpovedá úplne tomu, čo sme my stanovili ako základ. No a je treba tu E, správne veci definovať, pomenovať, či je tam nejaký deficit, či nejaké provizorné e, ustanovenia povedú k rovnakému úspechu, ako by sme chceli. Takže my sme niektoré veci chceli ináč, možno by sme na tom ešte mali popracovať. No a otázka je, do akej miery správneho hľadiska ako to tam vyzerá, či nejaké ustanovenia, ktoré sú provizorné, sa na konci stanú definitívnymi, takže možno sa na to pozerať diferencovanejšie, no ale vo všeobecnosti musí byť jasné, že potrebujeme nejaký základ pre túto diskusiu, stanovili sme si nové kritéria a tieto kritéria by sa mali zlepšovať, pokiaľ sú tam nejaké deficity. Jeden deficit je taký, že je ťažké tam niečo robiť, keď nepokročí na svojej strane americká vláda. Takže otázka je, aké to bude mať nevýhody. Takže v podstate je to síce pekné, ale má to určité nevýhody, ktoré tu vyvstávajú. No otázka je, ktoré opatrenia by mohli byť zavedené pri odstraňovaní tohto problému, alebo aké opatrenia by mohli viesť k zlepšeniu situácie. Takže na to sa sústredujem ja, alebo ja by som sa na toto sústreďoval. Máme tu problémy pri prerušovaní toku údajov, ktoré môžu viesť k ťažkostiam, takže to je treba zlepšiť. A ešte by som si rád vypočul, čo konkrétne môžeme očakávať? Birgit, do you want to come back quickly? Birgit, ešte máme čas, pokiaľ sa chce ešte raz vyjadriť. Ďakujem, pán predseda. Nemám otázku, len takú krátku pripomienku. Pokiaľ spisujeme medzinárodnú dohodu, tak si myslím, že všetky zmluvné strany sú dôležité a nemôžeme pardon, lebo všetky časti tej dohody sú dôležité a nemôžu si partnery povedať, dobre, táto časť je dôležitá, tu implementujem, táto je menej dôležitá, tu neimplementujem. Všetky časti sú dôležité, všetky je treba implementovať a takto musím postupovať, musím žiadať od americkej strany, aby rešpektovali rozhodnutie, ktoré urobili a taktiež dohodu, ktorú podpísali a aby si splnili svoje povinnosti. Ďakujem. Ešte mám otázku ku GDPR. My sme sa stretli, máme stretnúť aj s národnými parlamentami. Je dôležité tomto postupovať, ale nemôže to byť nejaký taký vágný nástroj, lebo koordinovať takú vec, tak to samozrejme prebieha do hĺbky. Potrebujeme aj hĺbkové reakcie. Kolegovia stredujú na problém s implementáciou. Mohli by ste nám toto trochu vysvetliť? Sofinfel napríklad, hovorila o neimplementácii legislatívne, no ale pokiaľ sa legislatíva implementuje, tak samozrejme sú tu určité prekážky, je tu možno určitý odpor, niektoré spoločnosti si uvedomujú, že stane, pokiaľ spotrebiteľ dostanú určité informácie. Takže mohli ste nám vysvetliť, ako to vidí článok 29, čo sa týka dohľadu nad implementáciou, ako prebieha tá príprava a taktiež toto by nám pomohlo pripravať na našu schôdzu. Merci beaucoup. Alors, euh... Ďakujem pekne k tej Privacy Shield. Treba jasne povedať, že Privacy Shield, tak ako je zadefinovaný dnes, tak to je pokrok v porovnaní s minulosti. Američania túto vec vzali do rúk veľmi seriózne a vypracovali veľmi kompletné ustanovenia pre Privacy Shield a tieto ustanovenia neexistovali v prípade Safe Harbor. Takže ten pokrok je tam už zaznamenaný od eh, toho Safe Harbor systému. Ale samozrejme chýbajú isté prvky, eh, ku ktorým sme vyjadrili svoje výhrady a to, čo G20 zachytilo aj vo svojom, aj v našom stanovisku z brá, tak G20 bola dosť pragmatická a rozhodla sa e, uviesť Američanov do takej vývojovej dynamiky. Stanovil sa taký dvojčasový, dvojetapový harmonogram. V prvej etape opatrenia, ktoré sa môžu prijať relatívne rýchlo. vytvoriť personál, stanoviť personál, pick-up, ombudsmana a tak ďalej. Tam nie sú nejaké právne veľké problémy, len treba jednoducho prijať rozhodnutie. A myslíme si, že tým, že sa ten akčný plán rozdelí na dve fázy, tak ako to žiadame od Američanov, tak e, vychádzame z reality, pretože to, čo žiadame doma ja, nie je až také zložité. A naďalej vyvíjame tlak, ktorý sme aj v prípade Shieldu, teda v prípade Safe Harboru, opravuje sa rečníka, aby tie opatrenia a ustanovenia sa vyvíjali e, tým smerom, ako si želáme. K menovaniam cítime, že žiadosť e, na americké orgány, e, oni ju vypočuli. A pri menovaní došlo k istým zmenám a ja verím, že do mája budeme mať takých kandidátov, ktorí budú na tie posty naozaj aj náborovaní. Bude to stačiť? Asi nie. A keď sa e, vy tu pýtate, čo môžeme urobiť, aby sme ten tlak naďalej vyvíjali, ja si myslím, že Európsky parlament by mal postupovať rovnakým smerom a tiež nástojiť na tých zásadných požiadavkách, tak ako to robila G20. Je to výhoda alebo nie pre Európanov? To, čo Európania a čo si väčšina aktérov, ktoré spracovajú údaje, potrebujú, to je transferový e, právny rámec, ktorý bude robustný a ktorý e, nebude byť ovplyv- nemôže byť ovplyvniteľný akýmkoľvek právnym rozhodnutím. A teraz je to takáto situácia. Máme minimálne dve súdne, dve súdne konania a dve rozhodnutia a vôbec nevieme, aký bude výsledok, aký bude rozsudok, ako to bude vplývať, tak v momente, keď sa rozhodne v G20 a keď mm, odstupujeme od obchodných rokovaní s istým počtom veľkých krajín a keď potrebujeme e, štandardy, ktoré budú solidné, tak sa musíme dohodnúť na tých štandardoch a využíme poučenia z rokovaní o šilde, aby sme mali takú úroveň e, ustanovení, akú potrebujeme a želáme si v Európe. A to nie je nič vedecké. Ideme krok po kroku a postupne privádzame Američanov, Američanov a nie len ich, aj tretie krajiny do takých úrovní záruk, ktoré si my, Európania, želáme. Ale tým, ke, že ostávame v tejto dynamika rozvoji tretich krajín, ja si myslím, že je to pozitívne až doteraz. Je to stratégia, ktorá fungovala v G20, a dúfam, že to bude pokračovať aj ďalej. Teraz GDPR. E, tá taká mm, nepríjemná, tie nepríjemné tóny, e, ktoré možno cítime v tých rokovaniach, neprichádzajú od štátov, ale, ale i skôr to vyplýva z toho, čo by mohlo byť vnútené GDPR a tento právny rámec dá sa, ako keby bol pre nás príliš obmedzujúci alebo striktný. Ja si myslím, že to nie je tak. Ale rozhodne treba každý, všetkých zúčastnených pozorne vypočuť, vypočuť si ich argumenty a odpovedať na ne. Či štáty e, majú e, alebo sa zbližujú v názoroch na GDPR. GDPR uvažuje viacej ako 50 odvolávok na národnú legislatívu, ale to len jedna opcia, jedna možnosť. Nie je potrebné vziať alebo vytvoriť národný zákon. Nejde o smernicu, a teda e, to, čo je nové v GDPR, je spolurozhodovacie e, systémy a ustanovenia, kde e, sa rozhoduje o národných represívnych opatreniach, rovnako ako o, spotrebo, o sprostredkovaní. A toto nahrádza G20, ale ak národní zákonodarcovia si to neželajú, tak to nie je potrebné robiť na národnej úrovni pri aplikácii GDPR. Ale pri GDPR 29 sme dávali veľký pozor, aby sme postupovali tak, aby harmonizácia z želená z nariadenia aby bola čo najlepšia pre nasledujúce obdobie a preto v usmerneniach sme zadefinovali kľúčové témy a koncepty pre GDPR aby orgány pre ochranu údajov sa zhodli na spoločnom stanovisku, aby sme zabránili, že by tí či oni potom e, v národnej legislatíve nejakým spôsobom rozdrobili ten zásadný cieľ GDPR. To je cieľ usmernení. Ako G29 a národné orgány môžu postupovať, aby to celé bolo plusom pre Európu a ja som presvedčená, že je to plus pre Európu a naopak e, právny rámec nám umožňuje e, byť, mať taký nástroj, aby sme mali konkurečnú výhodu a aby sme mali dostatočné nástroje a stratégie, aby orgány ochrany údajov mohli postupovať vo všetkých krajinách aj v EU. V niektorých krajinách tieto nástroje existujú, malým eh, a stredným firmám, iným eh, eh, aktérom. My sa snažíme postúpiť tieto nástroje na európsku úroveň. Chceme, aby boli harmonizované na tejto úrovni. A cieľom je naozaj, aby orgány ochrany údajov pomohli európskym aktérom pri aplikácii nového právneho rámca. A pokiaľ ide o represívnu stratégiu, sú tam istí aktéry, ktorí hovoria, čo sa stane v maji. Budete systematicky postihovať tých, ktorí nebudú splňať GDPR a ktorí budú mať oneskorenie v súvislosti s novými povinnosťami vyplývajúcimi z GDPR. Viackrát som odpovedala e, GDPR. E, nebudeme e, od mája nejakým spôsobom všetkých aktérov postihovať, aby okamžite aplikovali nové nástroje budeme v takom postoji, budeme postupne, taká postupná krivka, budeme sa z toho poučovať a postupne to aplikovať, ale jedna vec je jasná. Princípy GDPR nástroje sú nové, ale princípy nie. Sú to tie isté, ktoré boli e, v, v v smernici z roku 95, takže ten princíp e, proporčnosti a tak ďalej, to všetko budeme kontrolovať od mája 2018, tak ako to robím aj teraz. Ďakujem, Izabel. Sofie, len stručne. Takže len stručne myslím si, že by to bolo trochu nerozumné, tá implementácia 25. maja, ale chcel by som, aby eh, úrady na ochranu údajov zobrali do úvahy, že niektoré organizácie eh, sa snažili. No myslím si, že takto by sme k tomu mali pristupovať. Tí, ktorí môžu dokázať, že urobili všetko, čo bolo v ich silách, len sa nám to nepodarilo, len sa im to nepodarilo, tak to je trochu iné, než napríklad nejaké ministerstva aj u nás v Holandsku, ktoré podstate do toho neinvestovali ten čas a prostriedky, ktoré si to zaslúžilo. Myslím, že na otázku som už odpovedala. Regulátory to sú rozumné inštitúcie. Cieľom e, nie je sankcionovať, ale postupovať tak, aby všetci európsky aktéry splňali. Je to vlastne len odstrašovací nástroj. Uvažuje sa o 15 sankciách ročne a vo výške 8 tisíc. Ak chcete sankciu, je to výnimočná, odstrašujúca zbraň. Nie je to regulačná, každodenná zbraň. Každodenný nástroj budú e, tie nástroje konformity, ktoré budeme navrhovať jednotlivým aktérom a budeme brať do úvahy aj to úsilie, ktoré sa urobilo alebo nie. Len by som upozornila na to, že môžeme byť veľmi flexibilní v nástrojoch a v tom, čo je nové v európskom nariadení v porovnaní so smernicou z 95. Ale ak dojde k porušeniu zásadného princípu, ktorý funguje už 20 rokov, tak to je trochu iné. K tomu budeme, postup, postup, budeme mať iný postoj. Ďakujeme, Izabel. Pani predsednička, za vašu dnešnú prezentáciu. Chcem povedať kolegov, že vo februári je teda schodza pracovnej skupiny. Chcel by som poďakovať aktívnym členom vašej skupiny. Vy ste veľmi na tom pracovali za posledných pár rokov a veľa sa vám to podarilo. Ďakujem za to, že ste boli v kontakte s výborom LIBE, preto všetko na vášmu týmu, Izabel. Čo sa týka dnešnej schôdze, tak koordinátori na ďalšom stretnutí budú hovoriť o nasledujúcich krokoch v súvislosti so štítom na ochranu súkromia a taktiež príde na túto tému uznesenie. A samozrejme je tu téma GDPR. Musí o tom diskutovať v s národnými parlamentami, ale určite prídu ešte ďalšie aktivity v tejto súvislosti. Ďakujem, pani predsednička, za to, že ste prišli. Prajem vám veľa šťastia do budúcnosti. Ďakujem kolegové za skvelú diskusiu, čo týka hlasovania o presne 4 minúty budeme hlasovať, budeme hlasovať elektronicky. 17.00. Pripravte si elektronické hlasovacie kartičky a presne o 5. začíname. Ďakujem. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. Kolegovia, usadte sa. Ideme priamo pokračovať hlasovaním. Hlasovanie bude v elektronickej podobe, takže prosím, priplatte si kartičky. Rýchla otázka. Niekto si zabudol kartičku? Mohli by ste prosím zdvihnúť kartu, pokiaľ ste, eh, pardon, zdvihnúť ruku. Pokiaľ ste si zabudli kartičku, dajte nám to vedieť. Zapíšeme si vás. Takže kto si zabudol kartičku? Je tu niekto taký? Je to niekto, kto si zabudol? Takže to vyzerá, že nie je problém. Všetci si sadnite. Dobre, kolegovia, zatiaľ čo si sadáte, tak robím taký úvod. Na, na zasadaní 20. E, januára koordinátori diskutovali rozhodnutie komisie 20. decembra 2017 ohľadom aktivovania článku 7 e, odseku 1 zmluvy v súvislosti s situáciou v Polsku. Okrem iného koordinácie, e, koordinátori urobili principálne rozhodnutie ohľadom ďalšieho postupu. Keďže potrebujeme uznesenie, ktorom sa bude uvádzať e, stanovisko Európskeho parlamentu k tejto otázke. Navrh e, uznesenia sme pripravili na základe e, písomných príspevok, príspevkov politických skupín. A teraz prejdeme k elektronickému hlasovaniu ohľadne uznesenia. Má niekto procedurálnu pripomienku? Mohli ste podať, kto ste? Nedokážem to to prečítať. Beata Gošievska. Pán predseda, mám formálnu pripomienku, pretože na webovej stránke komisie v polskom jazyku Ďakujem, prosím, maximálne dve minúty. Takže, dámy a páni, budeme hlasovať o uznesení o Polsku a zatiaľ na webovej stránke EÚ nie je verzia v polskom jazyku, len v anglickom jazyku. A nariadenie jasne hovorí, že by sa text mal preložiť do oficiálnych jazykov. Alebo už polština nie je oficiálnym jazykom? Ďakujem. Okay. Um, can I just check how many points of order... Takže koľkých máte ešte procedurálnu pripomienku? Len teda ešte druhý kolega. Dobre, takže pán Jurek, môžete predniesť vašu druhú poznámku a potom sa vyjadrím spoločne k obom. Pán Jurek. Ďakujem. Takže v súvislosti s informáciou, ktorú som držal o 3. hodine, by som rád obdržal opodstatnenie v súvislosti s týmto uznesením, pretože dokonca aj pokiaľ by malo byť podporené hlasmi niektorých kolegov, neviem či všetkých, pán predseda povedal, že to podporujú všetky politické skupiny, tak určite EKR toto uznesenie nepodporuje, my sme ho nikdy nepodporovali ale dokonca, pokiaľ by ho niektoré politické skupiny aj podporili, tak koordinátori týchto skupín by nám mohli predniesť nejaké dôvody pre toto uznesenie. Ja chcem zopakovať, že návrh, ktorý predložila komisia rade, hovorí, že Európsky parlament musí k tomu zaujať stanovisko. Máme kvalifikovanú väčšinu, takže toto je normálny, bežný postup v prípade takéhoto návrhu uznesenia, ale nechápem, ako máme hlasovať o tomto uznesení. O tomto uznesení sa vôbec nediskutovalo a vôbec nám nebolo prezentované nejaké odôvodnenie. Najprv ma zaujímalo teda to odôvodnenie. Po prvé, no a po druhé, by som rád vedel, či koordinátori všetkých politických skupín ho podporili, pretože naša politická skupina ho určite nepodporila. A taktiež by som chcel povedať, že si myslím, že to je nepotrebné, pretože rozdielujete Európu. Pokiaľ už máte návrh uznesenia Európskej komisie, to je trochu nešťastné, ale tam je e, teda vlastný postup a ja nerozumiem, prečo máme o texte hlasovať dnes a žiadam o odstránenie tohto z programu. Ďakujem. Dobre, ďakujem, pán Jurek. A teraz a druhej, odpoviem vám aj druhej kolegyni. To bolo všetko. Pokiaľ už pokiaľ chceš niekto niečo povedať, nejakú procelnú pripomienku. Ešte je tu tretia pripomienka, je to teda procelná pripomienka. Zoberiem ich, vypočujem si ich všetky a potom sa k tomu vyjadríme. Takže môžete hovoriť maximálne dve minúty. Pán predseda, ja som dnes po obede taktiež vaše posledne počul o tretej a potom som sa pokúsil tomuto bodu programu 5 nájsť e, to príslušné uznesenie. A toto uznesenie z roku 2018 lomeno 2541 toto neexistuje. Keď si ho chcete vyhľadať, tak sa vám tam vyhodí. Tento dokument neexistuje. This document doesn't exist. A mňa by zaujímalo, pokiaľ tento dokument nepoznáme, tak ako nemôžeme dnes hlasovať, keď o tom ešte neprebehla ani diskusia. Okay, thank you. Dobre, ďakujem kolegovia. Bol som veľkorysý. Už nezoberiem žiadnu ďalšiu pripomienku. Takže, to je posledná otázka. Všetci kolegovia mali prístup k tomu textu dnes od 9. ráno. Táto bola otázka pani Vojta, pán Jurek, vy ste povedali niečo, čo už sa to hovorilo. No a ako som povedal na úvod, koordinátori sa dohodli na tomto návrhu textu väčšinou, takže bolo to väčšinové rozhodnutie. A to teda berie do úvahy celkový počet politických skupín. Je to návrh textu a v plenárke prebehne plná diskusia, preto sa nediskutuje dnes a preto dnes prebehne elektronické hlasovanie. Je to rozhodnutie koordinátorov, bolo to väčšinové rozhodnutie. Čo sa týka jazykovej verzie, texty v angličtine, lebo um, to bolo mm, trochu narýchlo. Na plenárku samozrejme pôjde už mm, plná polská verzia. A teraz by som rád už hlasoval. Prejdeme k hlasovaniu. Prepačte, už neberiem žiadne procedurálne pripomienky. Ideme hlasovať. Ako môžeme hlasovať, pokiaľ nepoznáme text uznesenia? Um, okay. I'm sorry. I'll explain it once more and then we'll... Ešte raz to vysvetlím a potom budeme hlasovať. Keďže to je návrh uznesenia, tak až sa bude o tom diskutovať na plenárke o finálnom texte, tak tam bude plný polský preklad. A teraz už ideme hlasovať. Môžete hlasovať. Ale teda tí, ktorí nepoznajú obsah uznesenia, tak majú tiež hlasovať. A predseda hovorí, že otvára hlasovanie. Všetci hlasovali. Alde má jeden hlas navyše. Dobre. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté 33 za, 9 proti. Nikto sa nezdržal. Ďakujem. Hlasovanie e, sa takto uzavrelo a schválime to na februárovom pléne. the next part of the agenda is 1710. 1710. Ďalší bod programu je na plánovaný na 17.10. Dear colleagues, um, we are now going to begin on... Kolegovia, začneme s ďalším bodom programu. Je to naozaj dôležitý aj zaujímavý bod. Ak ste prišli len na hlasovanie, kolegovia, poprosím vás, a bol by som vďačný, keby ste sa zdržali aj na tento bod. Our, uh, new selected candidate um, for the predstavenie novej kandidátky na post výkonného riaditeľa Europolu, Europolu. Kolegovia, ak na tento bod neostávate, tak um, odíďte v tichosti. Milí kolegovia, je tu s nami kandidátka Katrin de Boll, vybrala ju rada z užšieho zoznamu kandidátov na funkciu výkonného riaditeľa Europolu 23. októbra koordinátori Libe rozhodli uplatniť článok 54 nariadená 2016-794 o Europole a pozvať kandidátku na výkone, post výkonnej riaditeľky na vypočutie. Pani Debol, vítajte medzi nami. Skôr než začneme s vypočutím, Rád by som kolegom pripomenul, na akom formáte sme sa 11. januára v koordinátoroch dohodli najprv 10 minút úvodné vystúpenie kandidátky pani De Bol, potom bude prvé kolo otázok koordinátorov a ďalších poslancov, ktorí majú záujem a potom pani de bol bude odpovedať a ak potom bude ešte možné, prebehne aj druhé kolo otázok. Ešte raz vás vítam medzi nami poprvýkrát na pôde výboru LIBE. Kolegovia, ak ste pripravení, tak si pani Debol vypočuť. Tak by som ju poprosil, aby e, prehovorila na cirka 10 minút, potom budeme klať otázky. Vítajte, medzi nami nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste ma uviedli a predstavili. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ja ako kandidátka na post výkonného riaditeľa som veľmi rada, že ste ma pozvali, aby som sa predstavila seba, ako aj moje názory na európsku bezpečnosť a úlohu Europolu v tomto rámci. Poprosím slajd. Libe takes full responsibility for this, given it's your Libe preberá zodpovednosť za všetko, čo sa deje. No, tu máme eh, prvú priesvitku. Predstavím, aké sú moje úvahy o tom, ako mať bezpečnejšiu Európu a aká by mala byť v tom úloha Europolu. Na týchto fotkách eh, dávajú vám víziu kompetencií, v ktorý, v ktoré vedí, verím a a som presvedčená, že každý zo šéfov jednotlivých orgánov musia mať to presvedčenie na národnej aj medzinárodnej úrovni. Som advokátka, pracovala som v belgickej žandarmerii, v žandarstve, mm, potom som prešla do federálnej policie. Tu vidíte, tie základné moje kompetencie ako e, komisárka a potom aj v práci Europolu, pokriade pri rešpektovaní ľudských práv, demokratických hodnôt a právneho štátu, ktoré musia byť e, všade a vždy prítomné. Rovnako ako vychádzajúc z rešpektu a transparentnosti na politickej osobnej úrovni a vo vzťahu k občanom. som presvedčená, že poriadkové sily musia zohrávať svoje úlohy, venovať pozornosť inováciám, technológiám a tak ďalej. To sú kľúčové momenty na to, aby sme dosiahli poriadok. Teraz vám dám moju vlastnú víziu, eh, aké sú výzvy pre bezpečnosť Európy, aké sú výzvy pre Europol a ako by sa mal Europol ďalej rozvíjať. E, trestné činy terorizmus sú zložité fenomény. Podľa Eurobarometra vidíme, že zločinnosť je jedno z najväčších obáv pre európskych občanov a európsky občania uznávajú, že mm, cyberkriminalita je reálnym problémom. Zaznamenávame 80 až 85-percentný nárast tejto kriminality. Rovnako štúdie hovoria, že európsky občania, občania chcú, aby sa zvýšila výmena informácií medzi jednotlivými členskými štátmi o zločinnosti a terorizme. A toto zdieľanie sa zvyšuje každý deň, to je dobré, ale musíme si uvedomovať, aké výzvy znamená to zvýšené zdieľanie informácií, pretože Europol, poriadkové sily, policajné zložky a tak ďalej musia tento rytmus uchovať. Hrozby, ktorým čelíme v Európe, budú pokračovať a budú sa meniť. Preto musí byť agentúra na tento vývoj do budúcnosti pripravená a musí pozerať ďalej za horizonty, aby čelila novým výzvam a novej skutočnosti eh, v kriminalite a v terorizme. Aby sme zabezpečili to, že Európa bude schopný čeliť novým výzvam, Aký smer by mala nabrať vo svojej činnosti táto organizácia? Europol je silná, moderná organizácia, e, ktorá e, požíva e, širokú dôveru a ja by som využila túto príležitosť, aby som poďakovala hlavne bývalému výkonnému riaditeľovi za to, že vytvoril z nej takúto efektívnu organizáciu. Ja sa zavezujem, že budem v tejto práci pokračovať a e, budem pracovať tak, aby som e, e, odstránila možné obavy. Kto sú kľúčoví klienti Europolu? Pre mňa sú to potreby a obavy členských štátov. Europol by si mal uvadomovať potreby a obavy členských štátov, musí podporovať členské štáty, tak ako to hovorí E, náš štatút a musí pochopiť a vedieť, aké sú potreby jeho klientov, musí robiť hodnotenia, musí byť organizáciou, ktorá sa zároveň vždy učí z výsledkov. Operatívne a operačné výsledky členských štátov sú dôležité. To e, umožňuje prísť k rovnováhe medzi Eh, politikou e EÚ a medzi kapacitami a aplikáciou. Ďalšia vec, ako vylepšiť tok informácií inováciami a eh, prípravnou eh, činnosťou, prevenciou. Správa informácií je kľúčovou záležitosťou pre Europol, je to tak a Európa musí byť schopný spracovať príjmané informácie ale musí sa k ním stavať aj v svetle budúcich informácií, ktoré budú prichádzať od nových technológií, dronov a tak ďalej. Preto sa Europol musí prispôsobiť novým zdrojom informácií a novým nástrojom, ktoré nám môžu pomôcť a ktoré pomôžu aj vyšetrovaniu v členských štátoch. Digitálna transformácia je skutočnosťou, a Europol musí uchovať rytmus digitálnej transformácie, ako aj kapacitu predvydateľnosti a predpovedateľnosti, a to v rámci e, režimu ochrany údajov, ktorý bude jasný a kde sa zároveň budú rešpektovať ľudské práva. Otázka je, či Europol to môže robiť samo sebe. Nie, nie je to tak. Musíme spolupracovať s našimi partnermi, s inými agentúrami a to tak, aby prístup a spolupráca medzi agentúrami bola e, tá kľúčová na zabezpečenie bezpečnosti. Na aplikáciu nových priorít Europol musí byť schopný čeliť e, istým e, šokom, nárazom, ale musí aj čeliť vznikajúcim rizikám a hrozbám. Čo to znamená? Europol musí mať dynamickú schopnosť čeliť novým rizikám, vynárajúcim sa rizikám, ponúkať výsledky ako aj operačnú pomoc členským štátom v prípade incidentov musí byť proaktívny a orientovaný na budúcnosť, hlavne v tej možnosti predpovedí a analýz musíme vedieť vopred, aké sú eventuálne možné teroristické hrozby, vznikajúce hrozby ako sa majú poriadkové sily pripraviť na tieto hrozby a dať im postačujúce nástroje, aby sa tá anticipácia dala robiť dostatočne skoro. Treba brať do úvahy všeobecnú politiku a prostredie, v ktorom pracujeme len takýmto. Migračná kríza. E, bola to skôr reaktívna činnosť, ani nie tak anticipačná. Nikto nikdy predtým neuvažoval o tom, že by zločinecké siete zneužívali maloletých. Mali sme o tom uvažovať a mali sme to predvídať základ a tento pozmenený regulačný rámec vďaka Sienskému kanálu a vďaka ochrane údajov, vďaka Centru boja proti terorizmu, vďaka Centru na manažment migračných tokov a tak ďalej Máme 27 prístupov z členských štátov a takto sme rozvinuli jednotlivé. Má viacej ako 800 eh, osôb personálu aj vďaka vám. Eh, máme takýto sveta z odborníkov z rôznych oblastí. Sme organizácia, ktorá je prepojená a ktorá by mala ísť ešte ďalej, aby poskytla čo najlepšie najkvalitnejšie služby Europol musí byť navyše dôveryhodným partnerom pre členské štáty v boji proti terorizmu a e, zločinnosti. Musíme byť aktérom, ktorý je dôveryhodný a musíme byť partnerom aj pre parlament, komisia a iné európske inštitúcie a agentúry. Budem vám vždy k dispozícii v akomkoľvek momente a dúfam, že vás v Hágu. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán Moraeš. Na zozname rečníkov páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše úvodné, veľmi presné a jednoduché zoznam, o, o, uvedenie, ktoré je ale plné informácií. E, prichádzate medzi nás s veľmi dobrým CV, my to oceňujeme. Moja politická skupina, skupinu e, parlamentnej kontroly, je tam EP e a národné parlamenty. Táto skupina je návrh interoperability prostredníctvom dvoch nariadení. Ide konkrétne Hovorili ste už o tom, ale ešte by som opakoval. Vzhľadom na to, že cyberkriminalita v súčasnosti je jedna z najväčších hrozieb bezpečnosti 2017 Európskeho balíčka pre e, kybernetickú bezpečnosť, rád by som sa spýtal, aké máte naplánované opatrenia na vylepšenie 2017 Európskeho balíčka pre e, kybernetickú bezpečnosť. Rád by som sa spýtal, aké máte naplánované opatrenia na vylepšenie účinnosti boja proti tomto druhu zločinnosti, vychádzajúc z toho, že e, v období 2000... Krát. Chcela by som sa vás opýtať e, na vaše pracovné skúsenosti, keďže ste z belgickej polície. Pýtať z pohľadu vašich biologických skúseností, aké najväčšie ponaučenia si môžeme vziať v oblasti boja proti terorizmu a čo si... Aký by bol vás postoj, ak by ste dospeli k záverom, že v niektorých členských štátoch, v niektorých sektoroch, najmä v citlivých sektoroch, pretože takáto je realita. Posledná otázka. Zločin, ktorý zarazil všetkých, vražda, Daphne Cargoni Galicie, ona bola tiež bielobranou. Europol bol súčasťou vyšetrovania. Zastupcovia rodiny sa videli, že Europol odišiel, aj ostatné agentúry odišli, pretože už sa podarilo nájsť údajných vykonávateľov vraždy, ale nie organizovaný zločin. Chcete byť naďalej súčasťou tohto vyšetrovania? Pani Stevenza ECR. Herzlich bedankt. Ďakujem srdečne, pán predseda. Pani Dobelo, chcem vám srdečne poďakovať za vašu prítomnosť a taktiež za veľmi dobre stanovenie cieľov a víziu Europolu do budúcnosti. Ja momentálne mám dve konkrétne otázky ohľadom elektronickej komunikácie. Europol eh, postí nenávistných prejavov, a súkromní partnery majú skutočne v rukách veľkú mieru zodpovednosti, ale často sa hovorí, že bezpečnostné služby, keď sa hovorí o e, kompetenciách Europolu, Máme tu výbor pre rámci boja proti e, takýmto činom. Sú to členské štáty, ktoré možno nemajú takú e, kapacitu, napríklad na dešifrovanie rôznych e, odkazov na messengery, možno by im tomto mohlo pomôcť, trochu pokročiť, takže e, momentálne sa plánuje takáto iniciatíva, je to pravda, no a taktiež e, k nám do výboru Libo častejšie, avšak aj do výboru. Ďakujeme. Teraz e, za zelených pán Terika Za pána Terika sa pani Jadol. Cecilia Fixtrom za ALDE, prosím, ešte raz sa ospravedlňujem. Ďakujem. Som tu obklopená belgickými kolegami, preto som bol z toho taký zneistený. Je tu tak veľa Belgičanov dnes prítomných. E, ďakujeme pekne, pani Debol, za vašu veľmi obsažnú prezentáciu. Bolo e, veľmi e, prínosné dozvedieť sa tak veľa z vašej prezentácie. Aj vzhľadom na to, že Európa nemá pred sebou ľahkú budúcnosť, všetci vieme, že Európska spolupráca je nevyhnutná na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. A tiež všetci vieme, že Europol v súčasnosti má k dispozícii väčší mandát a bude to platiť ešte viac v budúcnosti. Centrum na požiačovú bezpečnosť, Centrum na boj proti terorizmu, okrem toho, čo si myslíte, by malo byť súčasťou ďalšieho vývoja. Už ste spomenuli, že ste odhodlaná prehlbovať spoluprácu medzi členskými štátmi, to si veľmi cením. A nie je tajomstvom, že naša politická skupina ALDE podporuje takéto posúvanie si informácií. Tieto informácie by v niektorých prípadoch sa mali povinne odovzdávať, tak aby bol v dispozícii jeden súbor informácií, ktorý môžu všetci využívať namiesto toho, aby sa budovalo 20 rôznych súborových formácií. Ako podľa vás by sme mali zlepšiť však kvalitu, ktorú poskytujú členské štáty? Vieme totiž, že v oblasti prevencie, v oblasti vyšetrovania a boja proti organizovanému zločinu práve informácie, ktoré členské štáty poskytujú, sú veľmi nekvalitné často. Myslím, že už e, to bolo veľa otázok, teda už vám len zažila veľa šťastia v najbližších dňoch e, a ďakujem vám za odpovede. Ďakujeme. Máme tu troch významných belgických poslancov. Aj im dáme slovo, ak sa chcú vyjadriť. Aha, 5. 5 je nás tu, Belgičanov, dobre vidíte, tak už tu máte veľkých fanúšikov. Až celý fanklub. Teraz nasleduje naozaj pán Terry Cabras, ktorý e, zastupuje pani Sargentiny. Ďakujem pekne, ja by som nechcel narušiť poradie rečníkov, v žiadnom prípade nie. Samozrejme, najskôr predo mnou má slovo zastupkynia Alde. Pani Debol, blahoželám. Naša politická skupina Zelený EFA sú spokojní s vašim výberom. Zatiaľ by som vám chcel položiť len jednu otázku. Spomenuli ste dodržiavanie pravidel transparentnosti ako jeden z cieľov vo vašej práci. Myslím, že je verejne známe, že Existujú členské štáty, ktoré nie poskytujú informácie Europolu alebo nie v dostatočnej miere. A pritom by pomohlo, ak by sme začali na ne upozorňovať, o koho presne ide. Teda ako Europol chce zvyšovať transparentnosť. Má Europol v pláne ukazovať prstom na členské štáty, ktoré by toho mohli robiť ešte viac, aby ich presvedčil viac prispievať. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz eh, ďalší poslanci, ktorí sa hlásia o slovo. V takom poradí, akom sa hlásili. Najskôr pán Mišel. Ďakujem. Pani, mám položiť jednu otázku podľa vás, a som nadviazal na pani Gomeži ja nesúhlasím celkom s jej prístupom k vašej úlohe. Chcem sa teda opýtať, či sa domnívate, že by ste mali dodržiavať tá súvisí s prioritami, ktoré by ste si chceli stanoviť. Niektorí sú súčasťou aj výboru PANA, tu medzi ktoré ste popísali veľmi kompetentne a vystižne. Ďakujeme pán Michel, pán Coelho. Ďakujem, pán predseda, riaditeľom Europolu a parlamentom, najmä našim výborom. Pani Debol, úloha agentúry je nevyhnutná toho, musíme zaistiť správnu výmenu na informácií. Už som to povedala mnohokrát. Radšej ako viac informácií, potrebujeme skôr lepšie informácie. Ako viete, teraz prebieha reforma šengenského informačného systému parlament rozhodol, že sprístupní vo mnoho väčšej miere aj Europolu tieto údaje. Tiež musíme zaistiť, aby Europol bol informovaný. Poskytovateľ pridanej hodnoty policajných zložiek priamo na mieste a ako vnímate úlohu Europolu v oblasti prístupu k informačným systémom únie. Ďakujem. Ďakujeme, pán Kojo. Pán López Aguilar. Ďakujem. Dobrý večer. Mohlo sa vylepšiť, aby tá komunikácia bola plynulejšia. Ďalej Čína, ako viete, minulý rok uzavrela dohodu o ľadom bojovania proti, že masovo spehujú kyberneticky Európsku úniu aj členské štáty. Takže ako by ste sa postavili k tomuto? A taktiež myslíte si, že je možné, alebo by bolo možné, aby kontaktní dôstojníci eh, mohli mm, napríklad byť pridelení k Európu do budúcnosti? Ďakujem. Pán predseda, ďakujem. Ja by som to um, možno e, trošku obmedzil, keďže sa už vyjadrili mnohí belgickí kolegovia, ale som veľmi rád, že tu máme takúto belgickú kandidátku. Myslím, že to dokazuje aj vysoko profesionálny prístup našej krajiny, ale tiež by som nadviazal aj na filozofiu kandidátky, ktorá je podľa mňa úplne exemplárna e, z hľadiska činnosti bezpečnostných zložiek e, a vychádza pritom z veľmi prísneho dodržiavania hodnot. Pani Debol, mám na vás dve otázky ktoré e, sú predmetom mnohých diskusí po verejnosti. Viacerí aj politické skupiny veľmi e, ľahko zlúčujú problematiku migrácie a terorizmu. Teda chcem sa vás opýtať, ako zodpovednej za Europol, čo chcete robiť preto, aby sa rozlíšili tieto dva fenomény, aby sa prijali opatrenia v prípade, že sa ukáže, že sú nevyhnutné. Ďalej, po druhé, diskutuje sa v súčasnosti veľa o deťoch, džihadistoch, ktoré sa vrátia zo Sýrie, z Iraku. Zatiaľ každá z krajín prijíma svoje vlastné opatrenia za seba. Myslíte si, že v tomto prípade by Europol mohol priniesť pridenú hodnotu, že by mohol podporiť v tomto smere členské štáty v ich opatreniach? Ďakujem. Ďakujem. Želám vám veľa úspechov Mm, otázok eh, padlo veľa na rôzne zložité témy. Možno iste ste eh, boli súčasťou mnohých vyšetrovaní. My sme totiž mali veľký záujem najmä o pozíciu Belgická v oblasti radikalizácie a tiež nás zaujímalo,